Eh, je k dispozícii tlmočenie. Myslím, že môj hlas eh, v prenose cez tlmočníkov eh, bude znieť v poriadku. Ďakujem pre nás. Ideme, ideme sa zaoberať témou, ktorá bola pre nás vždy vysokou prioritou. Sú to práva na vodu. Skôr, než odozdám slovo ďalšiemu rečníkovi. Chcela by som upozorniť, že minulý týždeň parlament prijal tri naliehavé uznesenia. Jedno o Kambodži, druhé o Tadžikistane a tretie o Vietname. V nadväznosti na to aj Európska komisia predložila nový pakt o príjmaní. E, predpokladám, že budeme mať možnosť sa ním ešte zaoberať aj na tomto výbore. E, potom sme veľkou väčšinou prijali uznesenie o Venezuele. V tom tom uznesení sa hovorí o naliehavej potrebe vrátiť sa na cestu demokracie ľudských práv a práv politických e, väzňov. Navyše, domnievam sa, že by bolo potrebné, aby ste vedeli, že na tomto výbore s nami už bol človek viackrát. Je to veľký obhajca ľudských práv, Vladimír Nedoležal ktorý bol minulý pondelok zatknutý. Chcela by som vyjadriť hlboké znepokojenie nad touto situáciou a chcela by som vyzvať príslušné orgány, aby ho okamžite aby ho okamžite prepustili. Ehm, bol to obhajca, je to obhajca obhajca ľudských práv na Bali a celý svoj život venoval obhajobe týchto práv a snahe o docielenie zmeny v jeho krajine. Chcela by som takisto vyjadriť solidaritu jeho rodine, predovšetkým jeho synovi Alanovi. Žiaľ, e, je e, to človek, ktorý bol už viackrát zatknutý raz z toho dôvodu, že sa stretol s predstaviteľmi ehm, na obranu ľudských práv V pondelok sa bude konať druhé zasadnutie výboru pre ľudské práva OSN a krajina znemožnila 8 obajcom ľudských práv vycestovať do Ženevy a je takisto polutovania hodné, že zmrazila prostriedky na účtoch hlavných opozičných strán. My ako koordinátori by sme mohli dnes vydať tlačové vyhlásenie, ktoré odsúdi tieto kroky a, pož- a vyzve na oslobodenie tohto človeka. E, popoludní sa budeme zaoberať aj e, prípadnými aktivitami, ktoré by sme mohli e, vo vzťahu ku krajine prijať. Bude to ešte predtým, než vydáme tlačové vyhlásenie. Teraz pristúpime k našej, našmu programu. Prvým hostom je autor správy, o ktorej budeme hovoriť. Je to pán Winkler. Doktor Winkler je Výskumník je to konzultant pre oblasť ľudských práv, pr- konkrétne práva na vodu. Napísal rád článkov o tejto oblasti a e, pracuje na Univerzite v Nordviku. Ďalej bude hovoriť pán Petrela, ktorý je predsedom Európskej inštitúcie pre výskum vody, vodohospodársky výskum. Takisto zastáva viaceré funkcie, vrátanie funkcie poradcu vo Viedni, Bruseli. A, a Takisto napísal rad článkov a prác týkajúcich sa globalizácie, ako aj využívania prírodných zdrojov a práva na vodu. Winkler bude našim prvým rečníkom a doktorka Winklerová, ktorá nás bude informovať o svojom výskume a záveroch. Ďakujem. Pani predsednička, vážení členovia výboru, dámy a páni, som veľmi rada, že tu môžem byť dnes s vami a prezentovať niektoré výsledky výskumu, ktorý som robila minulý rok som veľmi rada, že vidím, že výbor sa naďalej zaoberá právom na vodu. Ja som pracovala s, so spravodajkyňou, s osobitnou spravodajkyňou pre túto oblasť, ktorá e, bola takisto zastupkyňou e, vášho výboru a som rada, že sa pokračuje v tejto činnosti. Takisto som veľmi rada, že sme sa dostali do bodu, keď už nehovoríme len o tom, či existuje právo na vodu a e, e, sanitárne e, podmienky, ale už sme v situácii, kedy hovoríme o konkrétnych politikách e, vrátanie práva na vodu v oblastiach zmietaných konfliktom. E, pokiaľ ide o moju minuloročnú prácu, myslím, že treba povedať, že keď sa pozeráme na e, konflikt týkajúci sa vody v súvislosti s ľudskými právami, sú to rôzne nedorozumenia. Myslím si, že tu prevládala predstava, že vody je dosť, tá voda tu bude vždy, ale výskum v skutočnosti ukazuje, že to nie je e, celkom samozrejme a že je potrebné, aby sa e, spolupracovalo v oblasti využívania vodných zdrojov. A keď sa pozrieme na to z globálneho hľadiska a keď sa zameriame na konflikty týkajúce sa vody, tak e, zatiaľ tu v tomto smere nedošlo k nejakým úplne e, násilným e, konfliktom, ale musíme počítať s tým, že je potrebné prijať riešenia na tieto konflikty. Niekedy v súvislosti s vodou tu dochádza k, e, ku konfliktom a záujmom, ktoré sú nezmieriteľné a dochádza aj ku konkurencii, pokiaľ ide o využívanie vody, ktorá bude neprestane narastať. Ďalšia vec sa týka nedostatku ehm, dostupnej vody, pretože konflikty týkajúce sa vody nie sú ehm, natoľko výsledkom nedostatku vody, ale sú skôr výsledkom spôsobu riadenia vodných zdrojov a ich využívania. E, takáto konkurencia, takýto konkurenčný boj týkajúci sa vody narastá nie z dôvodu nedostatku vody, ale z dôvodu e, ekonomického rastu v mnohých oblastiach, meniacej sa meniaceho sa spôsobu života, rastúcej potreby vody, klimatických zmien. To všetko prispieva k rastúcej konkurencii v oblasti vody. Minulý rok sa z rozvojového programu eh, OSN takisto financovali eh, projekty a tieto boli zamerané na to, aby sa eh, zabranilo tomu, že politické projekty sú v neprospech prospech e, chudobných ľudí. Diskusia o tom, akým spôsobom sa e, riadi táto oblasť e, prostredníctvom právnych politických štruktúr, tak sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa to týka najväčšmi znevýhodnených skupín obyvateľstva. Marginalizácia je výsledkom e, konfliktov v rôznych oblastiach a ak to mám povedať úplne otvorene, niekedy e, sú globálni užívateľia uprednostňovaní pred miestnymi malými užívateľmi. A pokiaľ sa zameriame na e, vnútroštátnu politiku v oblasti využívania vody, vidíme, že to tá dostupnosť vody e, je v neprospech najväčšmi marginalizovaných e, častí obyvateľstva. Sú to niekedy e, malí farmári a ich spôsob života a živobytia je často ohrozený. Takisto sú tu konflikty, ktoré súvisia s kontamináciou a znečistením vodných zdrojov čo takisto je v neprospech eh, najznevýhod, najmenej um, marginalizovaných skupín obyvateľstva. Takisto vo všetkých týchto oblastiach sme svedkami nerovnosti, ako aj nedostatočnej účasti na rozhodovaní. Napríklad marginalizovaní obyvateľia nemajú možnosť e, prispieť do rozhodovania a o rozdeľovaní zdrojov. Takisto konflikty, to je niečo, čo e, poukazuje na viaceré faktory, e, kde sú porušovania ľudských práv najvypuklejšie. Uvediem iba niektoré z nich. Ehm, hoci e, keď neexistujú pravidlá na e, využívanie vodných zdrojov, tak tam sme svedkami toho, že porušovanie ľudských práv je oveľa pravdepodobnejšie a ďalej, pokiaľ nie je transparentnosť pravidel, alebo ľudia týmto pravidlám nerozumejú, tak takisto je to faktor, ktorý prispieva k porušovania ľudských práv. Ďalej tu máme účasť e, miestneho obyvateľstva na rozhodovaní o rozdeľovaní a využívaní vodných zdrojov. Užívateľia vody nie sú zapojení do týchto procesov, napríklad pokiaľ ide o nové projekty, noví užívateľia vodných zdrojov a tu sú takisto konflikty a porušovania ľudských práv pravdepodobnejšie. A napokon konflikty týkajúce sa vody a porušovanie ľudských práv vo vzťahu k vode sú e, do veľkej miery prepojené na nerovnosť, e, pretože tu existujú skupiny, ktoré majú e, zvýhodnený prístup k vode a naopak. Na základe týchto zistení by som chcela v krátkosti pohovoriť o tom, aké to má dôsledky pre ľudské práva pokiaľ ide o konflikty týkajúce sa vody. Myslím si, že treba najprv zdôrazniť, že rámec ľudských práv má vážne dôsledky na to, akým spôsobom sa stanovujú priority využívania e, vody a znamená to predovšetkým e, prioritu pre užívanie vody všetkým vnútroštátnym subjektom a, základ, a využívanie vody na základné polnospodárske účely, pretože to súvisí s právom na potraviny, čo ovplyvňuje živobytie ľudí. Ale nejde tu iba o stanovenie všeobecných priorit, ale aj o konkrétne riešenie uh, E, poriem nerovnosti a marginalizácie. A nechceme to robiť iba na formálnej úrovni, ale je potrebné robiť veľmi konkrétne a pozitívne opatrenia na dosiahnutie uh, rovnosti a na napravu existujúcich aj minulých nerovností a treba redistribuovať zdroje. Týka sa to aj účasti na rozhodovaní, na rozhodnutiach týkajúcich sa využívania vody ako aj potreby krokov na zabezpečenie zmysluplnej účasti, účasti na rozhodovaní a táto účasť by mala umožniť e, každému, e, aby sa e, mohol zapojiť do procesov rozhodovania s cieľom prekonávať sociálne, inštitucionálne, ľudské bariéry a tieto bariéry a prekažky je potrebné odstraňovať. A napokon e, všeobecná poznámka týkajúca sa zodpovednosti a prístupu k spravodlivosti, keď ľudia majú pocit, že boli porušené ich ľudské práva, musia mať prístup k príslušným um, mechanizmom. E, teraz v krátkosti, čo znamená e, začlenenie týchto zásad ľudských práv do jednotlivých rozvojových politík. Treba to robiť prostredníctvom diplomatických a medzinárodných aktivít, ale aj vnútroštátne uplatňovania smernici o vody, rámcové smernice o vody. V tejto rámcovej smernici nie sú celkom jasne stanovené priority toho, ako by sa mala voda využívať Myslím si, že keď hovoríme o ľudských právach, treba poukázať na prepojenie medzi týmto vonkajším a vnútorným rozmerom a oprávnenosti hovoriť o ľudských právach e, v tejto súvislosti. Ľudské práva na vodu sú takisto predmetom prvej úspešnej európskej občianskej iniciatívy. V nadväznosti na to komisia vydala oznámenie ktorom hovorí, že e, dimenzia ľudských práv by mala určovať jej budúce kroky v súvislosti s rámcovou smernicou o vode. Bude sa tak diať prostredníctvom verejných konzultácií, ktorých súčasťou bude aj oblasť ľudských práv. Um, Minulý rok výbor pre životné prostredie a verejné zdravie e, vydal správu. Ak sa ma spýtate, čo sa s ňou udialo odvtedy, tak e, správa bola aktualizovaná. Najdôležitejšou aktualizáciou bolo uznesenie parlamentu v septembri minulého roka, kde sa hovorilo o občianskej iniciatíve o práve na vodu. E, výbor vypracoval svoje stanovisko a myslím si, že uznesenie je dobré v tom, že občianská iniciatíva sa dostala do oveľa širšieho kontextu a podrobnejšie sa hovorí o tom, čo znamená právo na vodu, v kontexte tvorby politiky EÚ. Komisia bola vyzvaná, aby predložila legislatívny návrh a primerane zrevidovala rámcovú smernicu o vode. Takisto sa vyzýva k právu e, na e, vodu a sanitácii ako súčasti základných ľudských práv ako aj do e, zapracovania tejto problematiky do ostatných dokumentov. E, v tejto oblasti sa konkrétne vyzýva na aktívnu účasť. Členské štáty sa vyzývajú k tomu, aby zabezpečili zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k vode, predovšetkým pre marginalizované skupiny obyvateľstva. Takisto sa hovorí o potrebe stanoviť priority udržateľného využívania vody. Čiže v zásade tieto základné zásady ľudských práv, to znamená účasť, zákaz diskriminácie a rovnosť, e, to všetko sa dostáva do týchto dokumentov. A napokon by som chcela hovoriť o najnovšom vývoji na medzinárodnej úrovni v kontexte OSN, keď valné zhromaždenie OSN prijalo ďalšiu rezolúciu o práve na vodu a sanitáciu, bolo to v decembri 2015. Ehm, bola to súčasť radu rezolúcií týkajúcich sa práv v tejto oblasti, ale v decembri minulého roka sa sanitácia uznala ako konkrétne ľudské právo, ktoré je ehm, ľudským právom osobitným, rovnako ako právo na vodu. A Myslím si, že to pre, všetky, pre všetky z nás e, v tejto oblasti znamená, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť práve sanitácie, ktorá je často e, nejak e, považovaná za chudobného príbuzného práva na vodu. Myslím si, že všetci z nás by sme mali venovať väčšiu pozornosť práve týmto sanitárnym podmienkam. Výbor pre, podvýbor pre ľudské práva by teda mal aj naďalej pracovať v oblasti e, práva na vodu, práva na dobrú sanitárnu situáciu a to všetko aj v súvislosti s revíziou rámcovej smernici o vode. Ďakujem. Pán Ricardo Petrela. Dobrý deň všetkým. No, Použite asi ten druhý mikrofón, bude to jednoduchšie. Dobre teda, takže dobrý deň prajem všetkým. Chcel by som trošku rozšíriť jazykové možnosti. Budem hovoriť po francúzsky, aj keď to nie je môj rodný jazyk. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na túto schôzu. Som na to veľmi hrdý a dúfam, že sa nebudete na mňa hnevať. Počkajte, pán doktor, zdá sa, že je problém s tlmočením. Pán, jeden pán poslanec nemá tlmočenie, už je to v poriadku. Dobre, môžete pokračovať. Áno, občas tu máme technické problémy, ale nestáva sa to často. Ak, kým je to technický problém, tak to nie je problém. Hovoril som, že som vám vďačný za túto príležitosť, že ste ma sem dnes pozvali a že môžem s vami diskutovať na túto tému. Mám veľmi málo času, tak prejdem hneď k veci. Moja pri, moje pripomienky sa budú točiť okolo troch bodov. Po prvé obsah správy, ktorá je veľmi dobrá, po druhé štyri veľké slabosti tejto správy a po tretie Konkrétne návrhy, ktoré vychádzajú zo samotnej správy. Čo je v správe dobré? Hovorilo sa tu o vnútornom a vonkajšom rozmere. A ja si myslím, že to, že trváme na integrácii práva na vodu do správy vody je podľa mňa dôležité a to treba zdôrazniť. Rovnako treba zdôrazniť aj to, že správa hovorí o prioritnom využití vody a v správe sa hovorí dosť jasne, že je potrebné zabezpečiť potreby, tieto základné potreby bez ohľadu na kapacitu. O tom chcem hovoriť, lebo to je naozaj jadro problému. Ďalšia vec, čo je v správe dobrá, je to, že sa tu hovorí o propagácii aktívnej slobodnej účasti. A to na všetkých úrovniach. Pokiaľ ide o medzinárodný rozmer, tak je dôležité, že sa tu zmienuje cezhraničný rozmer problému práva na vodu. No a tiež sa tu spomína pre program OSN na rok 2015, pretože v tomto roku právo na vodu bolo trošku deklasované, avšak podľa mňa je veľmi dôležité to, čo sa v Eh, správe nachádza, že je dôležité, aby parlament prijal nové uznesenie o vode, aby naozaj pristúpil k iniciatívam, pokiaľ ide o ľudské práva na úrovni OSN. To je dosť slabý orgán, pokiaľ ide o politickú voľbu. No po tretie, iniciatíva medziparlamentnej jednoty No a potom organizácia dôležitej udalosti, pokiaľ ide o problém integrácie práva na vodu v politike správy vody. To sú tie dobré prvky. No ja mám dojem, že sú tam aj štyri slabé stránky. No a tá správa je totálne ponorená do oblasti týkajúcej sa vody, čiže vôbec si nekladie otázky o základných hodnotách, európskych hodnotách v oblasti vody, či ako aj medzinárodných hodnotách. A ja by som chcel vymenovať tie štyri slabé stránky vedecko-politického konceptu správy. Poprvé, správa nehovorí o tom, že tak ako Rada pre ľudské práva a OSN parlament akceptovali, že voda je považovaná za hospodársky prvok, nie je to už sociálny či verejný majetok, je to naopak. Tým, že hovoríme že, je to, že to už nie je záležitosť všeobecného bláha, ale týka sa to hospodárstva, tak je jasné, že to je niečo, čo podlieha rivalite a exkluzivite, tak a nie je to náhoda, že politika vody sa zmocnila princípu privatizácie vody. No a Európsky parlament tiež akceptoval, že môže dojsť ku schopností v oblasti dostupu k vody. Množstvo vody, ktorá sa využíva ako nástroj na konkretizáciu ľudského práva na život. Ako chcete dosiahnuť ako sa chcete vyhnúť konfliktom, nad, medzinárodným konfliktom hospodárskeho záujmu medzi Monsantom a malými polnohospodármi, keď všetkých vzdelávate tak na celom svete, že voda je hospodársky, hospodársky prvok. No a to sa týka aj správy správa na miesto vlády je privatizácia politickej moci. Čiže nemusíme tu hovoriť o riešení konfliktov, keď sa hovorí o správe a nie o demokratickej vláde. Správe, kde je Európsky parlament jedným zo zo zúčastnených strán. Plán pre vodu z roku 2012 Európskej komisie stojí na tom, že hlavní partnery európskej politiky pre vodu sú zúčastnené strany. Ale to tak nie je, pretože občania by tam mali byť priamo či nepriamo zastúpení. zrazu tým, že sa voda povyšila na hospodársky tovar, tak eh, to samozrejme vedie aj problémom medzi vládami. Ako vyriešiť problém medzi Egyptom a Tureckom či Irakom? Tretia veľká slabosť, slabosť eh, správy a to je water pricing, čiže eh, určovanie alebo cenotorba vody. Európska smernica, rámcová smernica z roku 2000 je založená na princípe uplatňovania ceny. Cena, ktorá sa odvádza z princípov určenia nákladov a profitov. Ak nezaplatíte, nebudete mať prístup k vode. To je neskutočné. Keď akceptujeme cenu za vodu, sme obratili hospodárskú ekonomiku, pardon, hospodárskú prax v oblasti práva. Veď tu máme právo na ubytovanie, na tak ďalej. Ak na, za to zaplatíme, čiže mám právo na vodu, ak si ho zaplatím, mám právo na auto, ak si ho zaplatím. A čo sa teda deje? Keď nezaplatíš, tak ti zastavíme prístup a musia zasahovať sudcovia. V Limož sme museli potrestať jednu francúzsku firmu, pretože zastavila e, pri, pri poj vody, pretože ľudia neplatili. Takže keď nezaplatíš, nemáš právo na vodu. A napríklad taký chudobný Bangladeš. Ako využije tieto investície, aby sa mohol brániť zaplavám e, od mora? Pritom Holandsko už e, minulo 7, vyše 7 tisíc miliard práve na to, aby sa bránilo e, záplavám. No, si to môžu dovoliť. No a štvrtá slabosť tejto správy je, že akceptuje ideológiu vytvárania cien pre vodu či prírodu. No ale ako chcete dať cenu prírode či vode? To znamená, že obchodujete, privatizujete všetky tieto imania a práva sa už vôbec nerátajú. bol akceptovaný princíp nature pricing a dokonca aj nature banking, ale to mal Európsky parlament odmietnúť. Európsky parlament nesmie podobné veci akceptovať, takže ja mám tu nejaké návrhy. Výjdem z princípu nového uznesenia parlamentu. Myslím, že to je zásadné. Pretože aj uznesenie, ktoré by bolo založené na správe Lynn Boylan z, minul- zo septembra, tak tam tá práca sa zastavila a pritom je to jedna z najlepších prác, ktorú kedy Európsky parlament odviedol v oblasti vody. Ale zastála tá správa pred stenou. Boli tam pekné návrhy, ale keď došlo k zásadnej otázke, kto bude financovať právo na vodu, tak aj táto správa uvádza, že treba platiť dostupnú cenu alebo Avšak takéto niečo, takéto opatrenie dostupnej ceny je presne tým múrom, ktoré delí svet od práva na vodu. Pokiaľ by sa dalo, ja by som bol rád, aby Európsky parlament konečne prijal stanovisko, aby konečne raz a navždy jasne povedal, či je za to, aby sa voda nacenila, alebo proti e, takéto cene kvôli ľudským práv, ľudskému právu na vodu. Ak Európsky parlament akceptuje, že aj ľudské práva treba platiť, bez ohľadu na to, či je niekto schopný zaplatiť alebo nie, je to proti tej myšlienke, ktorú Európsky parlament hájil, že ľudské právo je niečo, za čo by sa nemalo platiť. Taktiež je potrebné, aby skupina o vode, tam vlastne vládne len neustále opakovanie dominantnej scholastiky o vode. Nie je to pritom miesto diskusie, nie je to miesto i inovácie. Sú to tí dominantní hráči, ktorí si tam iba opakujú tie svoje stanoviská a tlieskajú si. Neustále sa tam len opakuje to, čo sa práve v tejto chvíli deje. Ja si myslím, že by to malo byť efektívne miesto pre analýzu, pre diskusiu a voľbu. A v tomto zmysle treba, pokiaľ existujú prostriedky, treba vytvoriť parlamentnú európsku platformu o právach na vodu, ktorá bude vychádzať z princípu bezpečnosti a kvality vody vo všetkých krajinách problémy týkajúce sa kvality vody sú nielen závažné, ale možno aj dokonca väčšie než problémy kvantity. Aj keď netreba zabúdať, že podľa štúdie dvoch špecialitov, ktorí už 40 rokov pracujú v oblasti vody, sú to Holandiania, existujú 4 miliardy ľudí, ktorí žijú v ťažkom nedostatku prístupu k vode, pokiaľ ide o prístup k vode. No a na záver by som chcel povedať, že je tiež potrebné, aby Európsky parlament prijal iniciatívu alebo zahájil iniciatívu a riešil konferen- konferenciu Európskeho hodnotenia uplatňovania práva. Existuje iba jeden súd v Európe, ktorý vyhlásil že nie je legálne zastaviť prívod vody. To je súd v Limož. Bolo to minulý rok vo februári. Prečo nehodnotíme sudcov? Nie je to len tak, že väčšina vlád by sa chcela zbaviť sudcov. Sudcovia musia mať svoju pozíciu, svoju dôležitosť. No a ja si myslím, že tá myšlienka hodnotenia je dôležitá. No a na záver. Je veľmi dobré energetizovať medziparlamentnú úniu. Táto v tejto chvíli vegetuje. Nič veľmi dôležité sa nedeje v tejto medziparlamentnej medzinárodnej únii. Sú to každodenné rečičky, ale občania sveta, tie 4 miliardy ľudí, ktorí nemajú prístup k vode, majú právo na niečo zaujímavejšie zo strany všetkých parlamentov sveta. Nemôžu si len tak rozprávať. A preto by bolo potrebné čo najskôr navrhnúť na nadchádzajúcej schô- medzinárodnej medzinárodnej schôdzi navrhnúť to, že Európa vypracuje protokol, aj s ďalšími kontinentálnymi parlamentmi, s panafrickým parlamentom, pán latinským, pán latinským parlamentom, pretože je dôležité, aby sme zmobilizovali úzkú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a panafrickým či panlatinským parlamentom. Pokiaľ by tieto tri kontinentálne parlamenty boli tou silou, Všetky ostatné parlamenty by museli sa zostiť odpovednosti vzhľadom na medzinárodné všeobecné právo na vodu. A vtedy by splnili svoju funkciu. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. C'était... Ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Tam najprv slovo poslancom. A máme tu aj zástupcu pre otázku ľudských práv z SVČ. Ale najprv teda dáme slovo poslancom, čiže pán Preda ako prvý. Ďakujem pekne. Ďakujem a ďakujem aj eh, rečníkom za to, že prijali pozvanie vystúpiť dnes do poludnia na našom výbore. Ja by som chcel urobiť iba jednu krátku poznámku k výskumu, ktorý urobila pani Inga Winkler. Túto správu vysoko hodnotím a myslím si, že je veľmi dobre prepracovaná. A čo ma na nej zaujalo, to je kapitola, ktorá sa zaoberá uplatňovania práva na vodu, pretože sa tam e, vhodne zdôrazňuje skutočnosť, že to je právo, ktoré je implicitne zaručené. Ja nie som na to síce odborník, ale myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec. A takisto skutočnosť, že právo na vodu o ktorom hovoril tak vášnivo druhý rečník, sa spomína len v zmluve, kde sa hovorí o diskriminácii proti ženám. Je to dohovor o zákaze diskriminácie žien a detí, ako aj zdravotne postihnutých osôb. Ehm, pretože to nie je právne zakotvené. Myslím si, že to je skôr politické eh, zakotvenie tejto, eh, tohto práva skôr než právne. A ehm, je len 22 eh, krajín, ktoré vo svojej ústave vyslovne upravujú právo na vodu ako ľudské právo. A, a iba jediná európska krajina, Belgicko, a Tunisko e, mimo Európy hovoria o tejto otázke, čiže hovorí sa tak len okrajovo. A ako by e, ste mohli, prosím, vysvetliť túto otázku, prečo táto vec, toto právo nie je upravené ako ústavné právo? E, a pokiaľ hovoríte o konkurencii, e, aj v ekonomickej teórii existujú konflikty a nie sme si zajedno v tom, či by sa o tejto otázke, ktorá je veľmi náročná, malo hovoriť aj z ekonomického hľadiska. E, my takisto máme eh, obmedzený prístup k vode, lebo máme pred sebou na stole len jednu malú flašku a eh, Takže parlament eh, nie celkom dobre postupuje, pokiaľ ide o naše právo na vodu. A chcel by som sa vám poďakovať, pani Winkler, za vašu E, správu a hoci Európania hovoria veľmi často práve na vodu, okrem Belgická toto právo nie je zakotvené v ústave. E, my v parlamente máme totiž také džbány z vodov a keď sa tu hovorí o vode, Chcela by som zopakovať návrh, ktorý bol predložený už dávno, aby nám nedávali takéto malé fľašky s vodou, ale aby nám dávali džbány s vodou s pohármi. Súhlasíte teda s takýmito džbánmi? E, čiže mali by sme mať, bo, bo, mali by to byť e, džbány z vodov, z vodovodu, e, lebo keď máme takéto fľašky, tak e, si z nich niekedy iba odpijeme a zvyšok sa musí vyliať. Takže chcela som na toto využiť e, príspevok pána Predu. Teraz pán Panceri. Grazie, presidente. Io... Ďakujem, pani predsednička. Veľmi Pozorne som načúval a ďakujem aj našim hosťom za ich vysvetlenia. Myslím, že tu ide najmä o tri témy, ktorými by sme sa mali zaoberať. Poprvé, voda ako šanca, ako šanca pre všetkých. Voda ako šanca, to je aj e, naša úloha v podvýbore e, v parlamente, by sme sa o toto mali e, zasadzovať, pretože E, potom máte aj ciele, ktoré sú s tým prepojené. Druhý bod. Druhý bod, e, to je niečo, čo môže viesť trochu k e, napätiu zdroje vody existujú, ale pozrieme sa na problematiku vody a prisťahovalectva. Máme dočinenia s veľkými e, tokmi pristahovalcov. Mnohí napríklad obyvateľia z Čadu e, utekajú pred e, klimatickými zmenami, ktoré v ich krajine spôsobujú sucho Čiže e, vidíme, že sme konfrontovaní s krízou vody, e, e, najmä v Afrike vidíme dopady krízy na juh od Sahary. 18 miliónov detí každý deň musí prepravovať a prenášať vodu. To je naozaj veľmi závažná problematika. Voda je predsa zdroj života každý e, človek e, je e, odkázaný na vodu a má mať na ňu právo. A keď sa na to pozrieme z takéhoto uhla pohľadu, potom právo na vodu nemôže závisieť od vôle štátu, ale žiaľ, tendencie sa neuberajú práve týmto smerom. A práve preto by sme sa my mali po politickej stránke e, za túto problematiku zasadzovať a skutočne e, zasadzovať veľmi aktívne sme predsa politici. A Tretí bod. Mali by sme trvať e, na tom, aby sa v tejto situácii niečo zmenilo, aby sa voda nepovažovala za nejaký tovar, to znamená, že by sme sa mali postarať o to, aby politika e, bola koncipovaná tak, aby všetci mali e, šancu e, dostať sa k vode. A aj keď máme túto krízu s vodou, aj tak sa musíme veľmi snažiť aby ten prístup k vode bol pre všetkých zabezpečený, aby všetci mali na ňu právo. Táto myšlienka práva na vodu sa prepája aj e, s myšlienkou povinnosti e, poskytnúť e, vodu Netýka sa to len najrozvinutejších krajín, ale aj krajín eh, menej rozvinutých. Je potrebné zasadzovať sa za menšie plitvanie s vodou. So zdrojmi vody treba zaobchádzať veľmi rozumne. Aj to je veľmi dôležitá téma. A tiež solidarita je aktuálnou tému. Solidarita najmä bohatších krajín voči krajinám chudobným. Musíme e, e, sa na toto pozerať z globálneho pohľadu, z úplne iného uhla než, než doteraz. A musíme vytvoriť akúsi kultúru e, vody musíme obmedziť aktivity síl, ktoré stále chcú presadzovať všetko len a len prostredníctvom liberalizácie. História ukázala, že liberalizácia práve v tomto e, sektore môže viesť k obrovským problémom. Takže e, musíme vyvíjať tlak, aby e, sme postupili ďalej. Pani Fera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja by som sa rada poďakovala obom rečníkom, ktorí nám naozaj poskytli veľmi zaujímavý náhľad na túto problematiku a veľmi zanietenie o nej hovorili. Ja by som eh, rada spomenula jeden bod, ktorý sa vyskytuje aj v správe pána Peredu o koherentnosti v politike. A myslím si, že e, toto je to kľúčové slovo politika jednoliata e, s prispôsobeniami všade tam, kde je to potrebné. E, voda je veľmi potrebná. Musíme považovať vodu za ľudské právo. Je táto problematika neoddeliteľne prepojená s ďalším vývojom. A keď máme slovo v nejakej oblasti v parlamente, potom je to práve v oblasti e, vývoja. E, pod e, šesť cieľov rozvoja sa objavuje, sa, sa zaoberá práve problematikou vody a my máme za úlohu postarať sa o to, aby sa stalo ľudským právom mať prístup k čistej pitnej vode. 193 štátov sa k tomu prihlásilo. E, pokiaľ ide o tematiku o vody, tam musíme e, si uvedomiť, že voda a hygiena e, sú navzájom prepojené, dodávky vody, ale tiež kanalizácia, to sú prepojené témy. To znamená, eh, že je to celé prepojené aj eh, s čistým vzduchom. Možno si poviete, to s tým nemá nič dočinenia, ale nie je tomu eh, tak. 12 miliónov ľudí nemá prístup k čistej toalete, určite ich aj viac. A zašpinené toalety sú príčinou mnohých chorôb na svete. A tá situácia, že je taká, má dočinenia s nedostatkom vody a pre ženy je to veľký problém, pre dievčatá je to veľký eh, problém eh, musia, e, musia sa e, zabezpečiť pre nich tieto práva. Čiže toto všetko navzájom súvisí a preto je aj naša politika taká komplexná, pretože odzrkadľuje túto komplexnú realitu. A e, na tom chcem trvať. Potrebujeme pohľad e, veľmi podrobný na celú túto problematiku, e, dobre pripravenú argumentáciu. Vaše e, prednášky prichádzajú pre nás ako na zavolanie. A teraz je na nás, poslancoch, aby sme vyvíjali tlak na primeranú rozvojovú politiku, práve rozvojovú politiku. A aby sme sa venovali iniciatívam, ktoré sa uberajú e, týmto smerom. V našich návrhoch e, sa toto všetko už odzrkadľuje napríklad v rámcovej smernici o vode, e, ktorá sa má postarať aj o perimeránnu kanalizáciu a čo si musíme uvedomiť je, že 82% ľudí, ktorí nemajú prístup k vode, sa teda žijú práve v tých E, maloprístupných prístupných oblastiach, napríklad v Čade. Hm, keď e, sa staráme o prístup k e, elektrine, mali by sme sa vo väčšej miere starať o prístup k vode. Pán Čip. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja možno takú úvahu na úvod. Je to príbeh, ktorý určite poznáte. Somálske dievča uteká z konfliktnej oblasti v Somálsku, Alidiri. Máme problém s tlmočením? Nie? Uteká z púšte a potom ju zrazu vidíme ako modelku. Píše knihy, jedna z tých knih sa volá Kvet púšte No a prvý dojem, ktorý som si z tej knihy zapamätal, je to v Holandsku, ona ide do holandskej kúpeľne, chce sa okúpať. A aký dojem má? Uvedomí si, že na kúpeľ jednej osoby sa používa plná vania vody a ona vtedy v tých svojich spomienkach hovorí, ja s mojou mamou som musela ísť po vodu dve hodiny jedným smerom, aby som priniesla jeden jedno vre, vre, vedro vody, ktoré sa zvyčajne nosí na hlave a na dennú toaletu som používala hrnček, aby som si umila oči a zuby. A to mi muselo stačiť, pretože tej vody bolo tak málo. 4 hodiny denne som sa venovala práve doprave vody. Je to také obrazné konštatovanie človeka, ktorý má skúsenosť s tým, ak, ako cennou záležitosťou je voda. Voda je samozrejme život, ako povedal môj kolega Panceri. Ja som tak chcel veľmi srdečne poďakovať za správu, ktorú pani Winkler pre našu komisiu, pre náš výbor vypracovala. Tú tému riešime na moju iniciatívu, pretože si myslím, že pri rôznych problémoch, ktoré riešime tu v podvýbore pre ľudské práva a celkovo v Európskom parlamente, je toto práve jedno zo základných práv a problémov, v rámci konfliktov, ktoré v oblasti ľudských práv sledujeme. Tie sa totiž to viazajú, viažu na nedostatok vody, na nedostatok prístupu k vode. Jedna humanitárna inštitúcia v Polsku zbiera peniaze na výstavbu studní. No a ukazuje sa, že vybudovanie studní na južno, v Južnom Sudáne, myslím, že už vybudovali 100 studní, a častokrát to rieši spoločenské konflikty tých miestnych komunít v tej ktorej krajine. Vieme o tom, vieme, že to tak je. No a však uvedomenie si faktu, že voda je verejným blahom, ako aj mnoho iných týchto blah. Avšak v Európe sa v zákonoch neuvádza právo k prístupu k vode ako práva, ktoré zabezpečuje ústava. Pritom sme vo väčšine krajín už uznali, že to je prvok verejného blaha. No a pamätám si na diskusiu, ktorá sa týkalo iného prístupu, ktorá, ktorý sa príjma v Amerike, kde sa komercializuje prístup k vode. Čiže sú to komerčné firmy a nie firmy, ktoré by mali e, verejný charakter, riešia prístup k vode, ale my sme sa zhodli na tom, že to nie je európsky prístup. Ja si myslím, že v európskych spoločenstvách existuje akési podvedomie, že si to uvedomujeme, že to je blaho. Aj keď o tom možno nehovoríme každý deň. No a problémy, ktoré sú zviazané s ľudskými právami a s prístupom k vode a konfliktami, ktoré sa na základe toho tvoria, sú vážnym problémom. A naozaj minimálne pri časti konfliktu, napríklad aj konflikt na Blízkom východe, aj ten je viazaný na prístup k vode, pretože tam sú zásoby naozaj veľmi limitované. Myslím, že pripomienky pána Petreli, ktorý hovoril nielen o právu na, práve na vodu, ale aj práve na sanitáciu. Hovorili ste o rezolúcii OSN. Toto všetko sa prepája s témou, ktorú práve dnes rieši iný parlamentný výbor. A je to výbor na ochranu životného prostredia. Je to otázka obehového hospodárstva. Použitá voda sa tiež čiastočne stáva odpadom a teraz si kladieme otázku, čo s týmto odpadom robíme, pretože je to istým spôsobom imanie a pokiaľ toto vyhodíme, bez toho, aby sme ho navrátili späť do prostredia, tak tým pádom v podstate zahadzujeme surovinu, ktorá je taká drahá pretože využívame aj už teraz aj podzemné vody. Naozaj siahame stále hlbšie, stále viac energie vynakladáme na to, aby sme dostali tú vodu na povrch. No a ďalšia otázka, na ktorú by som chcel upozorniť. Už budem končiť, pani predsedajúca. Vždy ma upozorňujete, že hovorím dlho. No a to je ešte otázka voda a živobytie. To je to isté, pokiaľ ide o ľudské práva. Zmena modelu spotreby a najmä rastúce množstvo potravín z živočišného pôvodu dokazuje, že tej vody na konzumáciu bude treba stále viac. Čítal som, že do roku 2050 okolo 5 miliard ľudí v rôznych eh, krajinách na rôznom stupni bude patriť do strednej triedy a stredná trieda má úplne iný model spotreby. Myslím si, že stojíme pred obrovskou výzvou. Čiže nielen tú vodu, ktorú máme k dispozícii, ale aj tú vodu, ktorá bude, ktorá bude zabezpečovať fungovanie toho sveta v tom čase, tak jej zabezpečenie bude problém. No a myslím si, že tento problém sa objaví aj v medzinárodných rokovaniach, ktoré sa týkajú rôzneho typu e, dohôd o medzinárodnom obchode či ochrane investícií, pretože veľa právnych systémov na svete je, je iných než európsky model, kde voda patrí do uh, skupiny verejného blaha. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Post. Ďakujem, pani predsednička. E, žiaľ, e, prišla som až trochu neskôr a preto som e, si nemala príležitosť vypočuť všetky prednášky, ale počula som, čo povedali kolegovia a rada by som sa zapojila do diskusia poukázala na následovné. Domnievam sa, že právo na vodu je ľudským právom a je to aj politická otázka. Súvisí to aj s inými ľudskými právami, napríklad s právom na život, právom na zdravie, právom na prácu, právom na vzdelanie a tak ďalej. Prístup k vode nie je eh, len problémom v chudobnejších krajinách sveta. Aj tu v Európe eh, sa to eh, stáva a problémom. Ak nemáte prístup k vode, dostávate sa do situácie, kedy ste priam vylúčení zo spoločnosti. Mám teraz na mysli najmä Rómov, ktorí e, žijú často v oblastiach, kde e, nemajú prípoj vody a sú e, sociálne od, vylúčení zo spoločnosti prakticky. Takže to je aj sociálna otázka na našom kontinente. Preto hovorím, e, že e, to má celé aj politický odtienok. Prednedávnom som bola v Rumunsku v malej dedinke 20 minút od Bukureštia. Ľudia tam žijú priamo na smetisku nemajú vodu, nemajú elektrínu, hľadajú si jedlo niekde na smetisku. A e, navštívila som e, aj Slovinsko, e, to je predsa rozvinutá krajina, ale sú tam ľudia, ktorí už 70 rokov žijú bez prípojky vody a elektriny, ktoré tam síce sú v dedine, ale vedú do iných domov. Čiže to je veľká neprávosť. Hovorí sa stále o integrácii, ale e, tie možnosti na to, aby sa títo ľudia riadne integrovali, vôbec nie sú, pretože títo ľudia nemajú prístup k vode a elektrine. A to mi je veľmi ľúto. Gracias, señora Post. Eh, señora Lockbiller. Ďakujem pekne, pani Lochpílo. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne. A obe prednášky e, som vnímala veľmi pozitívne. Pokiaľ ide odporúčania pani Winkler na záver štúdie, e, že by sme e, mali aj na Rade pre ľudské práva sa aktívne zastávať týchto práv. Na OSN pôjde sa o tom napríklad v septembri má hovoriť a samozrejme aj požiadavku pána Pitelu v rámci Medziparlamentárnej únie o tom hovoriť a viac sa zaoberať touto témou. By sme mali privítať. E, je to podobne ako e, právo e, na potraviny. A určite to nemôžeme vodu považovať za nejaký tovar. Je to, musí byť toto práve základom našej celej argumentácie. Ďakujem. Ďakujem pani Lochbiller, pán Austevičius. Ďakujem pani predsednička. Voda a politika sú navzájom prepojené. Otázky politikov často kritizujú ako keby e, si prelievali vodičku z jedného krčahu do e, druhého. E, aby som bol vážny. Je to naozaj veľký problém, veľký problém, ktorý existuje v realite. Vidím však mnoho relatívnych aspektov v tejto otázke v o vode. Keď si napríklad zoberieme surovú ropu, to je tovar, musíme sa postarať o našu mobilitu, musíme zabezpečiť normálne hospodárske e, činnosti. A kedy teda otázka je, či e, e, voda by nemala byť takýmto všeobecným tovarom mohla by byť privážaná z krajín, ktoré e, majú veľké napríklad podzemné zásoby vody. Podľa môjho vnímania je to úplne normálne, to by bola zmena. Nemali by sme zveličovať e, koncepciu vody ako ekonomického tovaru. Samozrejme, musíme zabezpečiť e, minimum vody na spotrebu pre ľudí, aby sa zabezpečilo ich živobytie, ale eh, koncepcia vody ako ekonomického tovaru tu nemôžeme úplne zamietnúť. Ak by sme tak urobili, eh, situáciu by sme len skomplikovali. Eh, sú rôzne prípady, pokiaľ teda ide o nariadenia o, o spotrebe či o e, e, úprave vody. Keď si zoberieme Belgicko, áno, to je jeden prípad, je to e, v ústave zaručené, ale máme susedné krajiny, napríklad Holandsko či Nemecko. A kladiem si otázku, v ktorej krajine je to lepšie upravené, pokiaľ ide o ochranu vody, o spotrebu vody a záruku disponibility vody. Nemyslím si, že nadmerná regulácia tejto otázky nám prinesie zlepšenie situácie. Musíme byť rozumní a ak e, aplikujeme e, e, zdravý sedliacký rozum, potom to bude v poriadku. Takže neregulujme nadmerne problematiku, ktorá by e, e, mala e, vychádzať z nejakých základných princípov. Ja by som eh, rád vás poprosil o, o komentáre, ako by to malo byť vyvážené, pokiaľ, vyvážené, pokiaľ ide o, o, o, regulovanie tejto problematike v závislosti od toho, čo sa eh, eh, upravilo na pôde OSN. Mali by sme zabezpečiť prístup k vode, ale tiež úpravu vody. Ak nebude cirkulácia, tak nebude ani žiadna garancia dodávok vody v budúcnosti. ak ako by to malo byť, pokiaľ ide o úpravu vody na úrovni krajiny, ktorá by mala chrániť svoje vodné rezervoáre, pretože ak znečistíme vodu a voda predsa nepozná žiadne hranice, môže to mať veľký dopad aj cez hranice a vieme, aká zlá situácia to môže e, byť. Niektoré e, krajiny e, využívajú tie isté spadové oblasti vody a môže to mať dopad na kvality životnej úrovne, na populáciu žijúcu v tej spadovej oblasti. Takže ako je to s tou zodpovednosťou za zaobchádzanie s vodou a čo treba urobiť, aby sa teda tieto veci garantovali. Ďakujem pekne. Nemáme už žiadne ďalšie žiadosti o slovo. A pretože to máme s nami pána Andreja Sarosi, ktorý je e, predsedom e, divízie pre ľudské práva, poprosíme ho o odpoveď. E, Ďakujem. Tie veci, ktoré tu dnes odzneli, poukazujú na dôležitosť vody. Ehm, je to dôležitá súčasť ľudského rozvoja všeobecne, ako aj riešenia konfliktov. Štúdia ukazuje, že práca, ktorú v tomto smere vyvíjajú európske inštitúcie, predovšetkým komisia, ide správnym smerom. Predovšetkým by som chcel upozorniť na vyhlásenia EU EÚ poukazujúce na kľúčový význam vody, najmä pokiaľ ide o vyhlásenie e, z 22. marca o Svetovom dni vody, ako aj e, príspevky k interaktívnemu dialogu UNGA v oktobri 2015 V krátkosti by som chcel citovať e, zo slov vysokého predstaviteľa Um, OSN pri príležitosti Svetového dňa vody v roku 2016 hovorí, Európska únia je odhodlaná prispievať k dostupnosti a udržateľnému riadeniu vodných zdrojov pre všetkých aj s cieľom obmedzovať chudobu a dosiahnuť e, dostupnosť vody v svetovom meradle. Európska únia podporuje rezolúciu OSN o práve na vodu. Spolupracuje s osobitným spravodajcom. Osobitný spravodajca významne prispel k súčasnému chápaniu tejto problematiky, ako aj k spolupráci medzi štátmi a ďalšími subjektmi. EÚ podporuje túto činnosť e, ako súčasť e, hospodárskych a kultúrnych práv. E, zároveň sú tu isté prierezové zásady upravujúce právo na vodu a sanitáciu, ako je nediskriminácia, rodová rovnosť, účasť na rozhodovaní, ako aj ochrana práv, vrátanie práva na informácie a zodpovednosť a prístup k účinným právnym prostriedkom nápravy v prípade porušovania v roku 2013 bol vypracovaný dokument e, týkajúci sa rozvoja, ktorý takisto obsahuje právo na vodu. V súčasnosti je táto oblasť aktívne podporovaná s tým, že rozvojová spolupráca by mala aj, prihliadať aj na aspekt ľudských práv. Takisto by som chcel pripomenúť nedávno prijatú agendu 2030, ktorá obsahuje konkrétny cieľ, cieľ číslo 6, týkajúci sa vody. Tento cieľ sa zameriava na zabezpečenie dostupnosti a trvalo udržateľného riadenia vodných zdrojov pre všetkých. Agenda 2030 eh, obsahuje aj ciele a ukazovatele, ktoré podporujú eh, tento eh, všeobecný cieľ. Takisto by som chcel povedať, že tieto rozvojové ciele sú relevantné aj z pohľadu dostupnosti vody, riadenia vodných zdrojov ako verejného tovaru. Ehm, Chcel by som zdôrazniť predovšetkým cieľ číslo 16, kde sa hovorí o používaní nástrojov na naplnenie práva na vodu. E, patrí sem aj prístup k spravodlivosti, transparentnosť, zodpovednosť e, a účasť na rozhodovaní. Počas e, rokovaní Um, tejto agende po um, ukončení um, agendy do roku 2015 sa zdôrazňuje táto oblasť ako súčasť rozvojovej politiky EÚ. V nadchádzajúcom oznámení o vnútorných aj vonkajších e, aktivitách OSN to bude takisto uvedené. E, voda súvisí aj s ďalšími politikami, vrátanie politiky predchádzania konfliktov a ich riešenia. Je to aj e, jedna oblasť v našej diplomatickej činnosti, kde sa zdôrazňuje prístup k vode a e, takisto sa prihliada na demografický a ekonomický rozvoj v súvislosti s využívaním vody. E, navyše tie poznatky, ktoré EÚ a členské štáty získali v oblasti vodohospodárstva, podporujeme spoluprácu, cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti, a to aj s cieľom zabezpečiť stabilitu, miera, bezpečnosť EÚ aktívne presadzuje aj príjmanie medzinárodných právnych nástrojov v tejto oblasti, ako je dohovor o využívaní a ochrane e, nadnárodných vodných e, tokov a vodných e, zdrojov. Tento dohovor na dobročnosť v roku 2013. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz odovzdávam slovo našim dvom expertom. Majú síce málo času, pretože sme už e, vážne prekročili náš časový limit, ale e, poprosím, aby ste naozaj odpovedali stručne. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že to máme takúto veľmi výraznú odozvu e, k tejto problematike. Niekoľko stručných poznámok k tomu, čo ste tu povedali. V prvom rade by som chcela jednu vec vysvetliť. E, tá štúdia, o ktorú sme boli požiadaní, mala jeden veľmi konkrétny zámer e, a e, mohli by sme hovoriť samozrejme aj o otázke služieb v oblasti vodohospodárstva. O tom sme e, v našej štúdii vôbec nehovorili. E, tu by sme sa museli naozaj zamerať aj na otázku cenotvorby a podobne. To nebol jeden z našich cieľov krátkosti by som chcela poukázať na jednu vec a to je otázka vody ako hospodárskeho tovaru, ako e, predmetu cenotvorby. Myslím si, že jedna z tých vecí, ktorá najväčšmi polarizuje účastníkov diskusie o vode a službách v tejto oblasti, E, to je práve táto e, vec. V tej, a, a, a je to aj privatizácia, privatizácia ako aj nadnárodné spoločnosti. Toto je realita, ktoré čelia mnohé rozvojové krajiny, e, ako aj tí, ktorí e, majú prístup e, k niektorým vodným zdrojom verejným či súkromným, ktorých sa to dotýka, pretože zvyčajne musia za vodu platiť viac. To je dnešná realita, ktorá sa často neobjavuje v diskusiách, ktoré sa odohrávajú na oveľa vyššej európskej úrovni. K otázke ústavného zakotvenia ľudského práva na vodu a do menšej miery a ľudského práva na sanitáciu. Tu si myslím, že dochádza k trendu postupu stupne širšieho uznávania ústavného práva na vodu eh, a to sa eh, prejavuje konkrétne pri ústavných reformách, napríklad v afrických krajinách. Tam sa skutočne právo na vodu upravuje aj v ústavných dokumentoch a Myslím si, že ten trend existuje, hoci je pomalý a je prepojený so širšími diskusiami o hospodárskych a sociálnych právach. Napríklad v Kenii sa takto uznáva nielen právo na vodu a sanitáciu, ale aj právo na e, e, potraviny a podobne. Takže ekonomické, sociálne a kultúrne práva e, skutočne zaostávajú pri všeobecných diskusiách o ľudských právach. Hovorilo sa tu aj o agende 2030. Myslím si, že e, ľudskoprávny jazyk je síce obsiahnutý aj v tejto agende, ale keď sa pozrieme na jej podstatu, myslím si, že sa tu hovorí predovšetkým o e, iných veciach a pri, e, e, cenovo dostupný prístup k vode nemá dostatočnú pozornosť, ale keď sa pozrieme na túto problematiku, bolo by potrebné konštatovať, že je tu istý pokrok, pokiaľ ide o prístup k vode. Viacerí z vás hovorili o sanitácii. E, táto téma mi je veľmi blízka a dostáva sa jej menej pozornosti. Ľudia neradi hovoria o sanitácii, o splaškových vodách, o kanalizácii, ale je to vec, ktorá sa musí posudzovať aj z hľadiska rodovej rovnosti, pretože je to problém aj pre ženy a dievčatá. Mnohí hovorili o tom, že e, sanitácia je takisto problémom v súvislosti s hygienou. Veľmi dôležité je túto vec neprestajne zdôrazňovať. Ďalej by som chcela zdôrazniť opätovne vec, ktorá je prítomná v Európe aj v iných častiach sveta a to je postavenie Rómov v mnohých krajinách. Vo Švedsku bola nedávno uverejnená štúdia o postavení Rómov vo Švedsku. E, keď hovoríme o, týchto obča- o tom, že občania EÚ vo Švedsku nemajú prístup e, k sanitácii, predovšetkým k vode, tak je to smutné konštatovanie. A napokon e, rovnovážne, rovnovážna či vyvážená regulácia. Myslím si, že normy v tejto oblasti sú veľmi dôležité, aby sme vedeli, vyjasniť, kto má prístup k vode, kto má prioritnú možnosť eh, využívania a podobne. Eh, je tu tendencia, že voda tečie smerom k peniazom a skutočne je potrebné eh, prijímať ďalšie právne predpisy týkajúce sa využívania vody, eh, odpadových vôd, dostupnosti vody. Potrebujeme právne nástroje zabezpečujúce, aby mali všetci prístup k vode. Čiže nemalo by sa to predpisovať konkrétne, ale malo mali by existovať príslušné nástroje, ako sú sociálne tarify, ako sú dotácie, ako sú spôsoby zabezpečenia dostupnosti vody pre každého. Ďakujem. Ja by som chcel v krátkosti odpovedať a zamerať sa na otázky, ktoré tu odzneli. My sme všetci konfrontovaní s problémom e, koherencie, to znamená koherentnosti v oblasti vedy, e, sociálnej oblasti, ideologickej oblasti. Táto prvá koherentnosť e, a tá koherentnosť chýba, predovšetkým pokiaľ ide o článok 9 rámcovej smernice EU o vode. Táto nie je v súlade s právnym právnym základom. A pokiaľ majú spotrebitelia e, financovať potrebné náklady na zabezpečenie pitnej vody, to nie je v súlade. Ďalší takýto problém, kde nie je legislatíva v súlade, to je e, to sú všetko, e, všetky európske systémy, ktoré privilegujú postavenie technokratov a toto je takisto problém. Keď sa v dokumente z roku 2012 komisie Water Blueprint hovorí, že hlavnou úlohou aktérov európskej politiky sú stakeholders, to sú zainteresované strany. To nie je takisto v súlade. A nie je v súlade ani to, keď sa tvrdí, že medzinárodná spolupráca e, v oblasti práva na vodu je e, zabezpečená. My v Európskom parlamente, pred Európskym parlamentom ešte raz opakujeme, že e, národná zvrchovanosť je základným princípom riadenia a využívania vodných zdrojov. Toto takisto nie je v súlade. Nie je v súlade, keď E, potvrdzujeme, že voda ktorá e, je v medzinárodných povodiach e, je e, predmetom medzinárodnej spolupráce. Toto nie je pravda, pretože e, v konečnom dôsledku e, sa tu uplatňuje princíp národnej zvrchovanosti nad prírodnými zdrojmi. A v súlade s právom nie je ani to, že Európa tvrdí, že e, zavádza princíp e, účasti na uplatňovaní práva na vodu, ale zároveň e, uznáva, že niektoré z krajín EÚ pracovali proti, hlasovali proti rezolúcii OSN o práve na vodu. A my ako členské štáty ani vo vzťahu k Libii nemôžeme urobiť nič iné, než sledovať našu politiku ako členských štátov. Takisto je potrebné aby sme hovorili o účinnej politiky, politike v oblasti sanitácie, dokonca aj v Belgicku, ktoré je jedinou krajinou, ktorá ešte neprivatizovala celý vodný cyklus. Aj tu E, úprava vody či čistenie vody je zverené súkromnej firme. A v súlade s právom nie je ani to, keď sa síce zdôrazňuje právo na vodu, ale potom tu dochádza k rôznym privatizáciám, e, ako je napríklad privatizácia v oblasti zavlažovania, e, a toto je takisto um, niečo, čo nie je konzistentné. Myslím si, že musíme vystupovať konzistentne, postupovať konzistentne a myslím si, že by to nové uznesenie o vode malo umožniť. Ak sa však pozrieme na článok 9 e, smernice a ak sa bude naďalej uplatňovať, tak e, to nie je konzistentný postup. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za to, že ste s nami strávili eh, čas dnešného dopoludnia a budeme aj naďalej spolupracovať. Thank you.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 E, pani Alapranka. Su potente voz invade la sala. Pán uh, Salafranka, váš uh, silný hlas uh, tu uh, ovládol celú miestnosť. Začneme. Uh, Teda teraz začneme až ďalším bodom programu, ktorý je dôležitý a je to analýza situácie Medziamerickej komisie pre ľudské práva, konkrétne jej finančná kríza, čo takisto znamená, že má aj existenčnú krízu, pretože e, je to skutočne veľmi ťažká situácia. Náš e, kolega, ktorý mal byť spolu predsedajúcim, e, tu nemôže byť, lebo musí hlasovať, ale je tu pán Hernández, a ktorý je predsedom Anského výboru a ktorý nás môže sprevádzať týmto bodom. A ďalšia vec, na ktorú by som chcela upozorniť, to je e, práve postavenie a respektíve situácia Ehm, tejto komisie, ktorá by ehm, možno v júli musela úplne či čiastočne zastaviť svoju činnosť vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. Americké a e, karibské štáty, štáty teda e, Južnej Ameriky a e, Latinskej Ameriky, ako aj karibské oblasti nedostatočne plnia svoje záväzky a finančné povinnosti vo vzťahu ku komisii, čo platí aj pre ďalšie subjekty. Pritom činnosť tejto komisie je kľúčová a musí pokračovať. Je potrebné nájsť dlhodobé riešenie, lebo je samozrejme, že tento orgán musí mať zabezpečené autonómne fungovanie, aby mohol vyvíjať svoju činnosť. A, a, ale momentálne je potrebné riešiť e, kr- krátkodobú situáciu. A e, máme, e, chceli by sme Eh, teraz eh, podporiť žiadosť, aby vlády tohto regiónu prispeli k riešeniu týchto finančných ťažkostí, lebo ako sme počuli, v júli by eh, sa komisia musela zbaviť 40 svojich pracovníkov. A E, teraz tu máme e, aj e, námestničku tá, tá zastupkyňu generálneho komisára pre ľudské práva a máme tu aj eh, informado a las embajadas de... A, takisto sme informovali veľvyslanectva členských štátov OAS, ktoré sú prítomné v Bruseli, ktoré sú zastúpené v Bruseli aby sa snažili splniť svoje vlastné záväzky. Eh, je to síce mimo eh, našej eh, pôsobnosti, napriek tomu sme ich požiadali, aby podporili komisiu, pretože je to významný regionálny mechanizmus na ochranu ľudských práv. A teraz si vypočujeme e, predsedu IACHR a dáme slovo našim hostom. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že E, budem e, vás môcť e, poinformovať v tejto oblasti. V prvom rade by som sa však chcel poďakovať za pozvanie a za možnosť diskutovať o tejto téme. Chcel by som len zopakovať naše veľké obavy zo súčasnej situácie čo budeme robiť v situácii nedostatku zdrojov. Našou úlohou nie je eh, ich zabezpečiť, ale eh, vašou úlohou nie je zabezpečiť tieto prostriedky, ale Európsky parlament má eh, silný hlas a prestíž a môže vyvinúť istý vplyv aj na politiku, ktorá sa týka tejto komisie a je potrebné, aby sme tu niečo urobili. Pravdepodobne e, mohli by sme e, niektoré veci ovplyvniť, ale e, nie, ale sú tu totiž niektoré subjekty, ktoré majú k dispozícii zdroje, ale nie sú ochotné ich poskytnúť. Preto je toto naša základná politická úloha a hoci my nemusíme nevyhnutne e, poskytnúť finančné prostriedky sami, mohli by sme predsa len poskytnúť inú formu podpory. Nechceme, aby, ste, aby sme boli vnímaní ako e, ako e, orgán, ktorý by zasahoval do kompetencie ostatných, ostatných, ale chceli by sme predsa len uplatniť vplyv eh, v oblastiach, kde je to možné. A pokiaľ by ešte boli nejaké otázky na mňa, tak rád na ne zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. A Teraz eh, si vypočujeme pána Kavalára, ktorý je predsedom IAHCR. Nech sa páči. Či pani ja som, e, volám sa James Cavallaro, som predsedom Medziamerickej komisie pre ľudské práve. Medziamerická komisia je the Organization of American States. It has existed since 1959. Je to uh, najdôležitejší ľudskoprávny orgán OAS, existuje od roku 1959. Za toto obdobie zohrával eh, kľúčovú úlohu pri ochrane životov, podpore právneho štátu a demokracie na západnej pologuli. V 70. rokoch práca našej komisie zásadným spôsobom prispela k tomu, aby sa potlačali formy, e, potláčania ľudsk- aby, e, formy porušovania ľudských práv počas diktatúry. To isté platilo pre Čile a v poslednom čase aj pre Mexiko. Vytvorili sme expertnú skupinu pre nutené zmiznutie 43 študentov IOC Eh, podporili sme prehodnotenie vyšetrovania, ktoré sa viedlo od Mexiku a eh, docielili sme, aby sa opätovne skúmalo to, čo sa v skutočnosti stalo v septembri 2014. Takisto v Argentíne bolo prijaté rozhodnutie, ktoré eh, bolo priamým výsledkom prelomovej činnosti komisie v prípade zjednávania spravodlivosti e, nielen v Argentíne, ale aj na celej pologuli. Náš systém takto umožňuje, aby obete porušovania práv, ktoré nemôžu sa domáhať spravodlivosti doma, mohli e, sa jej domáhať na medzinárodnej úrovni. Žiaľ, dnes sa k vám prihováram z toho dôvodu, že komisia stojí pred vážnou finančnou krízou. Približne polovica nášho rozpočtu pochádza z pravidelných príspevkov štátov OSN, OS, druhú polovicu predstavujú príspevky e, orgánov, ako sú e, rôzne e, vládne orgány, ale aj iné. V súčasnosti však nemáme dostatočné financovanie našej činnosti a pokiaľ nedostaneme v priebehu nadchádzajúcich týždňov e, príspevky, tak budeme nútení prepustiť 30 z našich 78 e, pracovníkov, čo predstavuje 40 Naša celá skupina, ktorá je e, ktorá pôsobí v oblasti preventívnych opatrení, by musela byť zrušená. A pritom ochrana ľudských práv tisícov, e, miliónov e, ľudí v Amerike bude musieť byť zastavená. Dúfame teda, že štáty obnovia finančné príspevky, e, pretože štáty v Latinskej Amerike a Karibskej oblasti minulý rok poskytli 13,7 milióna dolárov e, na Medzinárodný trestný súd, ale zároveň v tom istom roku poskytli iba necelých 200 tisíc dolárov e, medzi americkej komisii. Pritom táto komisia e, skúma tisíce sťažností, e, stovky žiadostí o preventívne opatrenia. E, teraz, keď sa k vám prihováram, sa nachádzam v Santo Domingu v Dominikánskej republike, kde sa zúčastňujem valného zhromaždenia OAS. Stretávam sa s ministrami zahraničných vecí, s predstaviteľmi orgánov na vysokej úrovni v západnej pologuli a žiadam ich, aby podporili komisiu, aby sme mohli pokračovať v plnení nášho mandátu a odpovedať na potreby obetí na západnej pologuli. Nie som si však istý, či nás podporia. Toto je dôvod, prečo sa k vám prihováram a prečo moji kolegovia sa nachádzajú dnes v Európskom parlamente. Dúfame, že budeme môcť počítať s vašou podporou. Ďakujem vám a želám vám užitočné stretnutie. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani Abime, ktorá je predsedničkou Medziamerickej asociácie pre ľudské práva. Ďakujem pekne. Sme naozaj e, radi, že máme príležitosť s vami dnes hovoriť. Je to pre nás v Medziamerickej americkej komisie veľmi dôležité. sme som zo sekretariátu pre medziamerickú komisiu s troma cieľmi. Chceme vás informovať o aktuálnej situácii kríze. Z Bruseli hľadáme politickú a finančnú podporu pre našu komisiu. To sú naše ciele, pokiaľ ide o túto návštevu. Krízová situácia, ktoré teraz čelíme, nám umožňuje E, e, uvažovať o výhodách systému, aj výzva, ktorým systém čelí. Čiže máme tu príležitosť pracovať na tých e, výhodách. Už len minulý týždeň sme videli obrovský pokrok, pokiaľ ide o časy právnych procesov. Kom, komisia riešila všetky petície od roku 2009 až 2014. Komisia revidovala takmer 7 tisíc starších petícií, aby sme sa dopracovali k tomu, že od júla tohto roka komisia bude revidovať iba petície z minulého roka a rozhodne sa, s ktorými ďalej pracovať a ktoré nesplňajú požiadavky. Za posledný rok sme sa naozaj dopracovali k aktualizácii e, procesu petícií prvýkrát za 10 rokov. Pokiaľ ide o tematickú prácu, pred pár mesiacmi komisia vydala správu o LGBT osobách a násilí. Toto malo veľký dopad v regióne tým, že sa zviditeľňuje táto problematika. Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, komisia vydala za posledných pár mesiacov správu o Kolumbii, Venezuele, Mexiku a situácii väzňov v Guantaname v Spojených štátoch. A potom tiež e, sa venovala prípadu zavraždených nezvestných žien v British Columbia v Kanade. Predseda komisie už hovoril, že máme expertnú skupinu, ktorú, ktorí pracujú na prípade IoT NAPA. A taktiež čelíme mnohým problémom. Máme tu prípad Verta Cassidis, v Hondurase. Ona bola zabitá a komisia zvažuje, ako zlepšiť efektívnosť súdnych opatrení, no ale hlavný problém, s ktorým teraz bojujeme, ten najnúdzovejší, sa týka financovania. Je dôležité vysvetliť, aby ste pochopili, v akej situácii sa nachádzame, že adekvátny rozpočet pre Interamerickú komisiu je 10 miliónov dolarov, z toho 5 miliónov je z štandardného rozpočtu OAS a tá druhá polovica je z externého financovania, čo je trošku komplexné. Napríklad Európska komisia bola dôležitou súčasťou externého financovania. Za posledných 12 rokov sme oceňovali podporu Európskej komisie. No aký problém máme teraz? že v roku 2015 komisia dostala tých 5 miliónov dolárov z regulárneho rozpočtu plus 3,8 milióna z externého financovania. Čiže namiesto toho, aby sme mali minimálny rozpočet 10 miliónov, mali sme rozpočet na rovni 8,8 miliónov. Tento rok máme tých 5 miliónov zo štandardného financovania plus 2,9 miliónov z externého financovania, čiže 7,9 miliónov miesto 10 Nemôžeme s takýmto e, deficitom ďalej pokračovať v práci komisie. Pán predseda Kavalárov hovoril o nejakých problémoch a súčasť toho problému je, že členské štáty neposkytujú dostatočné externé financovanie komisii, aby doplnili tie veľmi obmedzené bežné príspevky. Minulý rok Spojené štáty prispeli 200 tisíc dolármi Máme v interamerickom systéme viacero podporovateľov, niektoré členské štáty prispievajú, ale ne, nekompenzuje to nedostatky. Taktiež riešime otázku externého financovania, vrátania európskych donorov, avšak tam nastali zmeny. Napríklad kríza v Sýrii si vyžaduje obrovské zdroje a financie, dochádza tu k zmene zamerania na Afriku a arabský svet. Došlo tiež politickým zmenám a finančným zmenám zo strany niektorých našich donorov, čo viedlo k významnému e, zníženiu rozpočtu, ktorý máme tento rok k dispozícii. No a o čo ide? Pokiaľ nebudeme, nezískame dodatočné financovanie do konca tohto mesiaca, komisia bude musieť prepustiť 30 e, členov, 30 zamestnancov Nebudeme mať tým, ktorý by dokázal spracovávať žiadosti. Še, minulý rok sme dostali 600 žiadostí od ľudí o okamžitú ochranu, ktorí boli e, v akutnom nebezpečí a teraz nebudeme mať ľudí na to, aby sa tomu venovali. Náš tým pozostáva z 21 členov, ktorí sa venujú špecificky petíciám, ich ostane len 7 pokiaľ nebudeme mať prípady od Interamerickej komisie, nebudeme môcť posielať prípady na, in- na Medzinárodný súdny dvor, čiže dojde ku nebude, nebude dochádzať k výkonu mandátu a tak ďalej. Čiže pokiaľ nezískame tie peniaze do konca tohto mesiaca, systém bude paralizovaný. Akú má komisia stratégiu krátkodobú a Strednodobú dlhodobú stratégiu máme pripravené krátkodoba. Potrebujeme minimálne milión dolarov, aby sme sa dopracovali ku koncu roku 2016. Požiadali sme o presmerovanie e, financovania z prostriedkov, ktoré komisia by normálne, normálne mala v júli a v oktobri, čiže sme tieto schôdze zrušili a poprosili sme donora, ktorý ich financoval, či by sme mohli presmerovať tieto fondy na to, aby sme mohli zachovať si komplexný počet zamestnancov, čo by nám kúpilo ďalší mesiac či dva času. Od posledných pár týždňov až doteraz do, generál, do voľného zhromaždenia komisia mala špecifické požiadavky dvoch členských štátov, dvoch existujúcich donorov a dvoch nových donorov sme žiadali. Vypracovali sme mediálnu kampaň, mnohí z vás ju videli a získali sme veľkú mieru podpory Vrátanie prísľubu možnej finančnej podpory, to bola reakcia na tú mediálnu kampaň. No a videli ste to určite na sociálnych médiách. Chcem povedať, že Oxfam podporil našu účasť dnes tu, na tejto schôdzi, aby sme mm, ďalej žiadali o financovanie pre komisiu. Komisia sa stretávala s členskými štátmi, pred valným zhromaždením, ku ktorému, ktoré prebieha teraz Santo Domingu. Komisia získala malé príspevky od Chile a Antil. Chile zaplatilo za jednu z schôdzi. Včera nám vyjadril podporu John Kerry, ktorý prislúbil, že Spojené štáty komisiu budú tiež financovať a taktiež sme dostali prístup od Panamy, Argentiny, Uruguayu a Kolumbie a niektorým, niektoré z nich sa zrealizujú v nadchádzajúcich týždňoch, ale tie prostriedky ešte nemáme na účte. Takže krátkodobá stratégia je využiť mediálnu kampaň, diverzifikovať, hľadať nových donorov a zvažovať nové metódy a napríklad Teraz štartujeme crowdfundingovú platformu na našej web stránke, a komisia zvažuje možnosť príjmať e, dary od firiem a súkromníkov. To sme v minulosti nerobili. Takže naďalej sa snažíme e, dosiahnuť na nových donorov nové mechanizmy. No a z dlhodobého hľadiska snažíme sa zachovať mandát komisie v udržateľnom nezávislom formáte. Minulý týždeň komisia schválila dokument týkajúci sa strategického smerovania. Uvádzajú sa tam priority na nadchádzajúcich 5 rokov. Táto táto, tento dokument bude slúžiť ako základ konzultačného procesu, ktorý komisia štartuje s užívateľmi systému a tento systém konzultácie má za cieľ vytvoriť konštruktívny dialog s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou, s externými donormi. Cieľom je vybudovať podporu nielen finančnú, ale aj politickú. Ide tu o zoskupenie viacerých aktérov do systému a zaangažovať ich do dialogu o udržateľnosti. Komisia sa tiež domnieva, že je veľmi dôležité organizovať takýto konzultačný proces, aby sme zabránili ďalšiemu procesu posilňovania. Jedna vec, ktorú komisia počula od pár štátov, je, že sa tu podceňuje možnosť procesu posilňovania, avšak mnohí si myslia, že to je skôr systém oslabovania, takže to mu sa treba vyhnúť. My si myslíme, že proces konzultácie je dôležitý v rámci budovania účasti jednotlivých aktérov v systéme. Sledujeme tiež možnosť rámcových dohôd. Zahájili sme rokovania medzi OAS a EÚ s pani Mogherini a to len nedávno, to bola tiež súčasť pôvodných rokovaní, súčasťou dokumentu medzi americká komisia hovorí o hospodárskych kultúrnych právach. Chceme ďalej pracovať na rámcových dohodách. Na voľnom zhromaždení sú teraz na stole návrhy týkajúce sa dlhodobého udržateľného financovania. Jeden z týchto návrhov sa obracia na Karibský súdny dvor, ktorý má Trust Fund to je napríklad jeden model. Ďalší návrh, ten sa venuje povinným príspevkom zo strany členských štátov. Tam sú trošku komplikácie, pretože by sa muselo rozlišovať medzi štátmi, ktoré sú súčasťou amerického dohovoru a niektoré, ktoré nie sú. O tomto by bolo treba ďalej diskutovať na valnom zhromaždení. Každopádne komisia dúfa, že sa nám podarí túto krizovú situáciu využiť zvážiť ďalšie možnosti, zamerať sa na zmeny v paradigme, vďaka ktorým bude systém udržateľný. Ďakujem pekne za túto príležitosť. Ďakujem pekne, pani Abimaršet. A teraz pán Paul Lešom. Ten je zástupcom Vysokého predstaviteľa pre ľudské práva. Crisis bezprecedentná finančná kríza, ktorú zasiahla, ktorá zasiahla Komisiu pro ľudské práva, je naozaj problematická. Úvodný príhovor Zedrada Al-Husajna eh, spomínal IHCR, že bude tiež toto možno nútené znížiť počet zamestnancov o 40 a uvádzal ďalšie príklady, ktoré poukazujú na koróziu medzinárodného systému ľudských práv. Taktiež hovoril, že štáty sa už stiahli z oboch e, komisí a z OAS, nie z Medziamerického súdu, opravuje sa rečník, a ďalšie štáty e, amerického regiónu sa rozhodli e, stiahnuť z e, prítomnosti v rímskom štátute. Niektoré dokonca sa chceli stiahnuť svoje členstvo z OSN. Ten priestor, pracovný priestor, v ktorom fungujeme ako medzinárodná komunita, je čeli útoku. Situácia ľudských práv v Amerikách je súčasťou tohto globálneho trendu, potlačovanie ľudských slobod, občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv, rozklad súdnych inštitúcií. My sa však domnievame, že situácia sa ešte dá zvrátiť. Isté, ďalšie problémy, tým sa dá zabrániť. Stavebné kamene na zachovanie koexistencie zahrňujú právny štát, rovnosť, transparentné zodpovedné inštitúcie, uznanie základných a hospodárskych a sociálnych práv a sloboda slova a zhromažďovania bez strachu z útoku. Vysoký komisár v pondelok pripomenul krajinám, že ľudské práva nie sú nákladné, ne, nedá, ich cena sa nedá vyčísliť. Dopad IHCR počas prvých 60 rokov existencie sa taktiež nedá odmerať vo finančn- v číslach ani ich príspevok k ľudským právam v Amerikách. Komisia bola agentom konštitucionálnych právnych a politických reform poskytla naozaj zásadnú pomoc pre obete násilia v regióne a vždy hajila práva zraniteľných skupín a musí dostať prostriedky na to, aby pokračovala vo svojej energetickej ochrane ľudských práv v regióne. Úloha komisie je e, ešte dôležitejšia, keď si zoberieme do úvahy zmienené výzvy a aj pokrok, ktorý sa už podarilo dosiahnuť v rámci oblasti uznania ľudských práv v tomto regióne. Regionálne ľudské práva a systém regionálnych ľudských práv je dôležitým strategickým partnerom a zdrojom inšpirácie pre systém OSN. IACR je referenčným bodom rozvoja ďalších regionálnych systémov ľudských práv vrátane európskeho, alebo teda unijného. Priekopnícke pracovné metódy a jurisprudencia e, komisie a Amerického súdu pro ľudské práva sú referenčným bodom pre ľudské práva na celom svete. Komisár vždy stál pri medzinárodnom systému ľudských práv, keď Venezuela e, povedala, že nebude dodržiavať medzinárodnú dohovor o ľudských právach, keď niektoré štáty navrhovali také opatrenia, ktoré by oslabili pozíciu komisie, ako sme práve počuli. No a nedávno sa vyjadroval o kampanii proti výkonnému riaditeľovi CHR a skupine nezávislých expertov, ktorí pracujú na prípade e, študentov, ktorí zmizli v Igu, ale aktuálna e, finančná práca, e, pardon, kríza, e, o tom tiež hovoril aj komisár a jeho tlačový hovorca a taktiež i počas nedávnej Rady pre ľudské práva pred troma dňami hovoril o obave z finančnej krízy a požiadal členské štáty, aby otovne potvrdili svoj záväzok o starostlivosť ľudské práva tým, že potvrdia mandát IHCHR. V júni dve najväčšie organizácie v oblasti ľudských práv vydali bezprecedentné spoločné vyhlásenie podpory Medziamerickej komisii. Koordinačný výbor pre špeciálne postupy a, pod, a predsedovia všetkých E, zúčastnených strán zmluvy pre oblasť ľudských práv vyjadrili veľké obavy e, vzhľadom na finančnú krízu komisie, ktorá by podľa nich mohla ohroziť jej samotnú existenciu. Uznávajú, že mechanizmy e, ľudských práv pre OSN sa zásadne inšpirovali z pr- naozaj prelomovej práce IHZHR a jej neskutočných záväzkov a táto kríza by negatívne ovplyvnila nielen región, ale aj iné regionálne a medzinárodné nástroje v oblasti systému ľudských, ochrany ľudských práv, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s IHCR za uplynulé roky. Dlhodobé partnerstvo medzi univerzálnym a regionálnym systémom ľudských práv bol formalizovaný podpisom spoločného vyhlásenia našej kancelárie a IHCR pred dvoma rokmi. Spoločné vyhlásenie posilňuje a formalizuje postupy, ktoré už e, sú uplatňované. E, zahrňa to aj spoločné činnosti, pravidelné konzultácie a výmenu informácií a spoluprácu v nastavovaní noriem a ďalších činností. Pri e, oslavnom podpise v sídle Medziamerickej komisie vo Washingtone pred dvoma rokmi vysoký komisár uviedol, že práca našej kancelárie a ISHR sa navzájom doplňajú. Povedal, že tým, že spolupracujeme, Dokážeme toho robiť viac, aby sme propagovali ľudské práva v Amerikách. Obávame sa odporu niektorých krajín voči regionálnemu systému a chceli by sme vyzvať všetky organizácie amerických členských štátov, ktoré sú zaviazané e, s odpovednosťou, aby podporovali IHCHR tým, že budú e, pracovať v súlade s ich rozhodnutiami a poskytovať adekvátne financovanie. E, Rada OSN pre ľudské práva taktiež viacnásobne zdôrazňovala dôležitosť e, tejto činnosti v oblasti ochrany ľudských práv. Je tu veľmi veľa spoločných aktivít medzi regionálnymi a e, mechanizmami pre ochranu ľudských práv OSN, mechanizmami vrátania spoločných návštev krajín, spoločných tlačových správ, ako aj šírenie osvety a budovanie kapacít. Táto spoločná práca posilňuje nás všeobecný dopad. Aby sme túto spoluprácu ešte posilnili, boli sme požiadaní, aby sme každé dva roky organizovali medzinárodné workshopy, kde vypracujeme konkrétne návrhy na posilnenie spolupráce medzi nami a systémom medziná, regionálnym systémom pre ľudské práva vrátania amerického. Ďalší takýto workshop sa odohrá v oktobri v Ženeve. Tento rok tam budeme spoločne analyzovať spoločné reakcie na jeden trend, ktorý nám na Zrabilovi, kde Interamerická komisia hrala dôležitú úlohu. Hovorím o e, zmenšujúcom sa priestore pre aktérov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv na celom svete. To, že títo ľudia majú menšiu kapacitu činnosti, e, je negatívnym javom a ten priestor sa zrejme bude ešte znižovať v Amerikách príliš veľa novinárov a bojovníkov za ľudské práva trpia kriminalizáciou, stigmatizáciou. Taktiež v mnohých krajinách bolo zaznamenaná veľká miera vražd. Lídry komunity a aktivisti, ktorí pracujú na otázkach týkajúcich sa prírodných zdrojov a práv na pôdu, sú nadalej ohrozovaní a ľudia, ktorí hája ľudské práva, musia čeliť trestom za to, že spolupracujú s regionálnymi a nadnárodnými systémami ľudských práv. Tieto systémy, ako vieme, sú taktiež pod palbou, kde musia odôvodňovať svoju legitimitu a musia dokazovať nezávislosť expertov. Ako sme počuli, pokiaľ nebude vyriešená kríza IHCHR, tak hrozí, že prídu o mnohých zamestnancov, ktorí pracujú práve na týchto oblastiach. Pokiaľ ide o dobrovoľné príspevky, ktoré sme získali od Medziamerickej komisie, tak pre Medziamerickú komisiu, tak európske krajiny z toho predstavujú asi 34 Príspevky od členských štátov EÚ však klesli z 5 miliónov dolárov v roku 2011 na niečo po 3 milióny v roku 2016. Medziamerická komisia e, intenzívne hájí ľudské práva v regióne a jej činnosť by mala byť skôr posilňovaná a nie oslabovaná. A dúfame, že EÚ bude aj naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu, ako politicky, tak aj finančne, v záujme snahy dosiahnuť to, aby členské štáty OAS posilnili tento mimoriadne dôležitý regionálny mechanizmus. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Pán Tušon. Mm, poprosím, aby tí, ktorí budú hovoriť, uh, hovorili trochu kratšie, je mi to e, ľúto. E, pán e, Fantis za SVČ, 5 až 6 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Príjemný dobrý deň. Ja môžem byť veľmi staručený. Rád by som na úvod povedal, že existuje úzka spolupráca a dialog medzi Európskou úniou organizáciou amerických štátov, um, najmä e, AS. Vo februári minulý rok v Bruseli sa konal politický dialog medzi generálnym sekretárom e, Magro a zastupcami a tiež s pani vysokou predstaviteľkou e, Mogheriniovou. Obdržali sme e, obsiahli e, dokument s návrhmi spoločnej spolupráce e, do nadchádzajúcich období. Ten práve študujeme a to by bolo pokračovanie v dobrej spolupráci, ktorú už máme v mnohých oblastiach. Chcem pripomenúť napríklad prebiehajúci projekt podporovaný Európskou úniou, ktorý sa ukončí, vyprší koncom tohto roku a poskytuje pomoc tak komisiám aj e, súdu v oblasti ľudských práv. Eh, konkrétnejšie k eh, problematike finančnej krízy eh, tejto inštitúcie. Aj my si robíme veľké obavy z situácie, z toho, čo sa deje s touto komisiou a so súdom. A od pána Skavalára sme obdržali príslušnú žiadosť s našimi kolegami z DEFKA. Hľadáme cesty, ako by sme rýchlo mohli mohli reagovať na túto urgentnú žiadosť a tiež sa pozeráme na spôsoby prípravy nových projektov. E, to je záležitosť, na ktorej naši kolegovia v DEFCO tvrdo pracujú aby e, urýchlili spoluprácu e, prebiehajúcich e, programov a pozreli sa na to, či môže sa niečo urobiť v tejto oblasti financovania, aby sa zabezpečili finančné toky pre tieto inštitúcie. Naozaj si robíme veľké starosti z existujúcej situácie a hľadáme všetky možné cesty, ako pomôcť budeme v eh, kontakte eh, s našimi eh, prostredkovateľmi z tejto organizácie. Eh, naša eh, spolupráca eh, nemôže samozrejme nahradiť to, čo majú robiť členské štáty a organizácia a samotná. A toto nemôže byť štrukturálne riešenie takéhoto druhu problémov. Takže tohto sme si vedomi, ale pokračujeme naďalej v spolupráci s touto inštitúciou a pokračujeme v ich podpore. Ďakujem pekne. Terry minútky času. E, musím tento čas ušetriť. Máme tu totiž to veľmi dôležitých hostí, ktorí e, e, musia byť predstavení. Títo naši hostia sa nachádzajú naozaj vo veľmi prekernej situácii. Pani ginekologička Naga Masam a pán Mirza Dinaj Obaja e, sú jazirčania. Ďakujem e, e, im srdečne. Sú to jezidi z Iráku, z Abilu, kde po, pomáhajú deťom a ženám ktorým sa podarilo utiecť pred islamským štátom. Ponúkajú im lekárskú podporu, ale aj psychologické služby. Mnohé ženy po Eh, útokoch ISIS eh, boli zneužívané mm, vojakmi. Za svoju eh, činnosť dostali viac viaceré ceny, napríklad cenu striebornej rúže a ja by som chcela vyjadriť našim hostom náš ob obdiv. Podporujeme ich aj Amila, 18-ročná e, obeď e, islamského štátu je tu dnes medzi nami aj za ňu sa zasadzujeme rovnako za všetky obete, aby e, sa podľa možnosti čo najlepšie zotavila z týchto strašných skúseností tešíme sa, že ste my hostiami, podporujeme ľudí, ktorí takto statočne bojujú Ehm, vy ste e, našim, našim svetlom nádeje a svetlom nádeje pre váš ľud. Ďakujeme, že ste tu dnes medzi nami. Samozrejme, máte veľmi intenzívny program, takže kedykoľvek, e, nech sa páči, môžete opustiť sálu, keď pôjdete na iné podujatia. Želáme vám všetko, všetko dobré. Vráťme sa teda späť k nášmu eh, bodu rokovania. Aj ten je veľmi dôležitý, pretože ľudské práva musíme hájiť všade. A všade sa a, eh, a eh, chceme zasadzovať za slabých a, a Ceníme si, že sú dnes medzi nami aj e, zástupcovia veľvyslaneciev napríklad e, kolumbijského z Ekvadoru a z Panámy sú tu zástupcovia veľvyslaneciev a vychádzam z toho, že to, o čom dnes hovoríme, budete šíriť ďalej, že je veľmi dôležité podporiť e, Medziamerickú komisiu finančne, ale aj politicky a morálne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 Ak by sa niekto chcel vyjadriť, nech sa páči, ale myslím, že to posolstvo prešlo. Potrebujeme spoluprácu s Medziamerickou komisiou pre ľudské práva. Neviem, či pán de Grandes e, sa chce ešte na záver vyjadriť. Ak nie, potom môžem e, povedať, že my sa za vás budeme angažovať a ďakujeme vám e, za to, že ste medzi nás prišli. Están que cierran en Uh, excuse me. <coughs> um, we don't. Si. uh, eh, Mrs. Lochbiller. Pani Lochbiller, nech sa páči. Možno som to len nepočula, ale obvykle aj diskutujeme. Ja som sa pýtala, a eh, ja som to pochopila tak, že ste sa pýtali, či eh, sa zástupcovia veľvyslanectiev chcú vyjadriť ale aj my dobre ďakujem vám, že ste medzi nás prišli. Myslím, že je dobré, že e, e, DG e, DEFCO sa tiež zaoberajú touto požiadavkou na zvýšenie finančných príspevkov. Mám viacero otázok aj na oblasť, kde by sme potenciálne mohli spolupracovať. V Hondurase ste spomínali, že tam ide o prípad Pataka Syris, aby aby teda existovali podobné komisie ako v Mexiku. V nadchádzajúcich eh, mesiacoch by takéto niečo bolo možné eh, podporiť zo strany Európskej únie. Mohla by toto byť možnosť na podporu, pokiaľ ide ďalej o, o mm, boj proti násiliu na ženách. Existuje dohovor eh, Pilem Tupara v rámci medziamerického systému na Rade Európskej Európy máme aj e, istambulský dohovor, čiže zdieľať medziregionálne e, skúsenosti a takto navzájom sa posilňovať. Či by aj toto e, mohla byť možnosť počas toho, čo sa mobilizuje pomoc finančná. Povedali ste tiež, že je dobré, že OAS a pani Mogherini sa zamýšľajú nad vyjednaním akéhosi dohovoru a pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, bolo by napomocné, keby pani Mogherini vydala verejné stanovisko o podpore a potom ešte ďalšia vec, e, medziregionálna. Máte e, e, súdny systém pre ľudské práva a tiež existuje e, regionálny e, mechanizmus pre ľudské práva v Afrike. Možno aj toto by e, bola možnosť, kde by ste sa mohli zamerať na bilaterálny alebo trilaterálny projekt a vymeniť si skúsenosti z týchto dvoch regionálnych systémov ešte nasledovné, lebo to povedal váš pán kolega na začiatku vo videu. Áno, určite e, porovnávate e, tie e, finančné podpory pre Medzinárodnú komisiu pre ľudské práva a s inými. Ehm, Súd samotný ale nie je veľmi dobre financované, čiže nie je to dobrá stratégia povedať, nie, dávajte to nepriamo im, pretože oni skutočne robia naozaj veľmi dôležitú prácu tiež e, vyšetrujú určité e, oblasti e, v Centrálnej Amerike, oblasti porušovania ľudských práv. Ďakujem pekne, pani Vetera. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som e, chcela privítať medzi nami zástupcov e, komisie. E, zohrávate skutočne veľmi dôležitú úlohu bez osporu a nie sú ani žiadne pochybnosti o tom, že táto komisia má mimoriadnú dôležitosť a musí aj naďalej mať možnosť pracovať, aby dokončila to, čo začala. Táto komisia zastupuje dvakrát toľko ľudí, než žije v Európskej únii, čo samotné ukazuje, aké dôležité dôležité, aká dôležitá je aj teda, e, pokiaľ ide o diskusiu o financovanie a o ľudské práva. Tam sú e, údaje dôležité. E, finančné prostriedky sú dôležité a vidíme, že je veľmi potrebné v tomto smere pracovať ďalej a príspevky jednotlivých štátov na prácu tejto komisie ukazujú, aká dôležitá je pre nich práca tejto komisie. Európske inštitúcie by z tohto dôvodu mali e, využiť všetky páky, ktoré majú k dispozícii cez ESVČ alebo iné diplomatické cesty, aby zabezpečili finančné príspevky. E, tieto finančné príspevky zo strany EÚ musia byť minimálne zachované, ak nie navýšené, aby sme podporili Medziamerickú komisiu pre ľudské práva, ktorá má e, veľmi zásadný význam pre latinskoamerické štáty a preto sa za toto musíme zasadzovať, e, poskytnúť e, finančné príspevky v takej výške, ktoré, ktorá je opodstatnená vzhľadom na dôležitosť e, tej problematiky. Už to tu bolo spomínané, ale predsa len by som sa k tomu rada vyjadrila, pretože je to oblasť, v ktorej bola komisia doteraz veľmi aktívna. A síce otázka unesených študentov v Mexiku. E, e, bol e, vydaný mandát a koordinuje sa práca v rámci komisie mm, odštartoval sa proces, ktorý riadi skupina odborníkov ktorí sa dopracovali e, k tomu záveru, e, že táto komisia má naďalej pôsobiť, viesť vyšetrovania a dopatrať sa k príčinám. Ide totiž o tému, ktorá má obrovský význam a je treba vniesť e, svetlo do tejto problematiky. Tu ide predsa o konkrétne ľudské životy a, a v tomto zmysle musíme hovoriť aj s mexickým veľvyslanectvom a s mexickou vládou, e, ktorá e, svoju vôľu musí e, pretaviť do činov, vôľu ujasniť situáciu. Chceme, aby v blízkej budúcnosti sme mali konkrétne výsledky a komisia e, nás o e, nich má e, priebežne informovať teda o tom, čo sa deje a čo by sa ešte malo urobiť. Takže to je vlastne všetko, respektíve ešte jedna vec. Tento podvýbor má tiež určité problémy ohľadne stanovených priorít e, e, v súvislosti e, s uznaním práce vašej komisie na celom svete sa treba snažiť o to, aby ste sa trochu viac dostali do svetla reflektorov, aby sa tie finančné prostriedky uvoľnili, aby ste boli známejší Ďakujem veľmi pekne aj za túto možnosť doplniť niektoré fakty. Pokiaľ ide o financovanie pre Medzinárodný trestný súd. E, chcela by som to spresniť, pretože my chceme povedať, že v žiadnom prípade by latinskoamerické krajiny tam, tam to nemali financovať, ale pokiaľ ide o zodpovednosť za e, porušovanie ľudských práv a všeobecnú trestnoprávnu zodpovednosť, to sú dve veci, ktoré navzájom súvisia ale to, čo kritizujeme v Amerike, to nie je, alebo v Amerikách, to nie je nedostatok peniazy. Tie peniaze existujú, ale ide o neschopnosť zabezpečiť dlhodobé systematické financovanie. A preto je tá podpora veľmi dôležitá. Napríklad vyhlásenie vysokej predstaviteľky pani Mogherini alebo dnešné slova na podporu občianskej spoločnosti v krizovej situácii. Všetky tieto typy typy podpory nám pomáhajú pochopiť potrebu vybudovania procesu, ktorý vedie k vzniku politickej vôle na zabezpečenie trvalého financovania. E, tento proces tvorby strategického plánu znamená e, dlhodobú podporu e, nezávislého financovania. Tento proces je dôležitý aj z hľadiska politickej podpory od parlamentu, od jednotlivých členských štátov aj v EÚ a v iných krajinách OSN. To je veľmi dôležitá súčasť e, konzultačného procesu, ktorý sme začali. Je potrebné zabezpečiť e, túto účasť všetkých členských štátov. Finančná podpora je potrebná, rovnako kľúčová je politická podpora pre tento proces. E, v krátkosti niečo o prípade Napa a Cáceres. Komisia kladie veľký dôraz na otázku toho, čo sa deje v reálnom čase, aby bolo možné zabezpečiť primeranú odozvu. E, komisia ponúkla možnosť eh, on Hondurasu, aby poskytol eh, technickú pomoc v prípade ľudí, ktorí boli zabití v Cáceres. E, takéto e, reakcie v reálnom čase sú veľmi dôležité. Predbežne sa nám to nepodarilo zabezpečiť e, s Hondurasom, ale komisia venuje veľkú pozornosť tomu, aby sa urobili aj následné opatrenia v tomto prípade. E, komisia potrebuje vytvoriť príležitosti aj o podelenie sa o naše výsledky. My e, to vidíme v prípade niektorých zdieľaných e, prípadov, napríklad ako sa pristupuje k vyšetrovaniu prípadov Caceres a Jucinape. A aj prístup k spravodlivosti s tým súvisí, pretože práve e, Caceres je e, prípadom, kde nebol zabezpečený prípad spravodlivosti. Sú tu aj ďalšie prípady, na ktorých pracujeme už 20 rokov. Vypracovali sme isté normy, e, napríklad Rada Európy prijala istambulský dohovor, ktorý ponúka mnohé možnosti výmeny skúsenosti a harmonizácie, ako aj tvorby prioritných e, noriem. Ďalej tu je veľmi dôležitá otázka e, nadnárodnej spoločnosti spolupráce e, a transregionálnej spolupráce. E, tu sa e, robia kroky už po mnohé roky. Napríklad máme veľmi dobré skúsenosti s takouto medziregionálnou spoluprácou s Afrikou. Toto je veľmi dôležitý priestor pre činnosť komisie. Komisia chce ďalej podporovať takúto interregionálnu spoluprácu. E, toto sú e, veci, kde máme spoločné záujmy a veľmi pekne vám ďakujem za to, že som mohla o tejto veci hovoriť. Ďakujem. Dúfame, že to pomôže aj posilniť povedomie vlád o potrebe zabezpečiť udržateľnosť činnosti komisie. My v našom parlamente takisto chceme podporiť tento zámer a sme si v tom úplne jednotní. Ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť. Teraz si urobi, urobíme 5-minútovú prestávku, aby náš ďalší host mal možnosť prejsť cez bezpečnostnú kontrolu. ya vamos bastante tarde, así que... Trocha meškáme. Takže mali by sme hneď začať. Prosím, aby ste sa pohosadzali. Ya nos acompaña el señor Imon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea. Pán Imon Gilmore je osobitný vyslancom Európskej únie premiér v Kolumbii.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 spolupredsedajúci e, e, Luis de Grandes z delegácie Anskej komisie. Ako vidíte, to, čo sa deje vo Venezuele a v Kolumbii, je veľmi dôležité pre všetkých z nás. My sledujeme rokovania e, týkajúce sa mierového procesu v Kolumbii s veľkým zájmom. Minulý rok sme prijali uznesenie na podporu tohto procesu. Mnohí z nás aj vycestovali do Kolumbie, aby sa tam na mieste presvedčili o situácii. Skôr než odovzdám slovo pánovi Gomuavi, e, chcela by som poprosiť pána de Grandes, e, aby sa ujal slova. E, máme tu aj veľvyslanca Kolumbie v Bruseli a tešíme sa z účasti všetkých z vás Pokúsime sa eh, zmestiť do plánovaného času a budeme postupovať veľmi efektívne, takže najprv pán Luis de Grandes. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ja tu v podstate musím eh, byť ako eh, predseda Anskej komisie, aby som mohol privítať pána Gimoa a aby som mal možnosť hovoriť o tejto možnosti v Európskom parlamente. Chcel by som eh, takisto privítať eh, kolumbijského veľvyslanca, eh, ktorý takisto zastupuje niektoré, ja môže hovoriť nielen o situácii v jeho krajine, ale aj v niektorých susedných krajinách. Ja som tu dnes prvý deň ako zástupca a som rád, že budem môcť s vami dnes pracovať. Pán de Grandes, my sme veľmi radi, že ste tu. Pani predsedajúca, skutočnosť je taká, že mierový proces, ktorého sa zúčastňujú eh, kolumbijská vláda a park, E, v súčasnosti prebieha. Dnes si o tom budeme môcť povedať viac a myslím si, že najdôležitejšie v tomto momente je vypočuť si pána Gimo a vypočuť si takisto informácie o najnovšom vývoji, o ťažkostiach, s ktorými sa tento náročný a dôležitý proces stretáva. E, my ten proces sledujeme nielen preto, že to je našou povinnosťou, ale preto, že úspešnosť tohto procesu sledujeme už viacer, viacej rokov a dúfame v jeho dobrý výsledok. Ďakujem, vážený, vážená pani predsedajúca, vážení členovia Európskeho parlamentu. Som rád, že tu môžem dnes pred vami vystúpiť a predniesť e, svoj príspevok. Najprv niečo o mojej úlohe v súčasnom e, štádiu mierových rokovaní o Kolumbii. Ja si uvedomujem, že hovorím pred pod výborom pre ľudské práva, takže aj ľudské práva sú súčasťou tejto diskusie. Mňa vymenovala vysoká predstaviteľka v novembri minulého roka ako svojho osobitného zástupcu premiérový proces v Kolumbii. Ako viete, EU aj ústami vysokej predstaviteľky e, vyjadrila veľkú podporu tomuto procesu a Eh, praktickým prejavom podpory EÚ eh, pre tento proces bolo práve moje vymenovanie do funkcie osobitného vyslanca premiérový proces v Kolumbii. Do tejto krajiny som viackrát vycestoval od novembra minulého roka. Bol som aj v Havane, kde eh, zasadal negociačný výbor a zúčastním, zúčastním sa intenzívne tohto procesu. Myslím si, že v súčasnosti v danej etape e, rokovaní o dohode medzi e, kolumbijskou vládou a Farkom sa blížime k dosiahnutiu tejto dohody Um, dúfam, že sa tak stane o niekoľko týždňov. Bol som v Havane, kde sa obidve skupiny vyjednávačov snažili dospieť k dohode. Vo väčšine bodov tohto programu bol zaznamenaný pokrok. Ehm, je to program, ktorým sa v súčasnosti e, zaoberajú e, vyjednávači. Predovšetkým tam ide o ukončenie konfliktu, ide tu o obestranné prímerie a e, dúfam, že táto etapa diskusie bude završená v blízkej budúcnosti a že bude dosiahnutá dohoda. Tým by sa mal ukončiť jeden z najdlhšie trvajúcich konfliktov na planéte. Tento konflikt so zapojením parku trvá vyše 15 eh, rokov, 200 tisíc ľudí bolo zabitých a v Kolumbii sa eh, zaznamenali mnohé násilnosti. Pred e, niekoľkými mesiacmi bolo vydané vyhlásenie, podľa ktorého vláda a ILM začnú rokovania. Tieto rokovania sa však ešte nezačali. Vláda veľmi jasne vyhlasila, že si želá, aby sa prestalo s únosmi e, ľudí. Ako viete, tieto únosy boli veľmi závažné a pred dvoma týždňami boli unesení traja novinári e, a tým sa táto časť procesu do istej miery zvratila dozadu. Ďalej Pokiaľ ide o násilie v Kolumbii, tak dôležitým typom násilia eh, je to, ktorého sa dopúšťajú eh, bývalí vojaci alebo polovojenské jednotky, ako aj osoby zapojené do obchodovania s narkotikami. V posledných mesiacoch došlo k veľmi znepokojivým útokom proti obhajcom ľudských práv a osobám, ktoré sa aktívne zúčastňovali sociálneho dialogu. Viem, že Európsky parlament k tomu vydal veľmi dôrazné vyhlásenie, ktoré zaslal príslušným orgánom v Kolumbii. Ja som využíval svoje stretnutia s predstaviteľmi vlády v Kolumbii, predovšetkým s ministrom vnútra, na to, aby som poukazoval na takéto otázky a aby som sprostredkoval názory Európskeho parlamentu na e, tieto problémy ako aj e, náš dôraz na e, ochranu obhajcov ľudských práv a na všeobecnú podporu e, situácie v oblasti ľudských práv v Kolumbii. Počas mojich stretnutí v Kolumbii nielen s predstaviteľmi vlády, som sa stretávala aj s predstaviteľmi opozície, predovšetkým e, bývalého predsedu, e, prezidenta a jeho e, strany, ktorý ma informoval o mnohých aspektoch mierového procesu a rokovaní. Stredol som sa aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, mimovládnymi organizáciami, e, osobami, ktoré pomáhajú obetiam a takisto osobám, ktoré pracujú aj mimo e, Bogoty. E, títo mi poskytli E, širšie informácie o samotnom procese, o tom, aké má dôsledky pre verejnosť, ako aj o očakávaniach jednotlivých e, zložiek e, kolumbijskej spoločnosti od mierového procesu. Moja úloha, ktorú mi zverila vysoká predstaviteľka, bolo pracovať na implementácii dohody potom, ako bude uzavretá. Ako viete, Európska únia vypracúva viacero nástrojov, ktoré sa začnú uplatňovať potom, ako bude podpísaná dohoda na podporu jej implementácie. Je to predovšetkým zverejnecký fond Európskej únie, do ktorého sa doteraz zaviazalo prispievať 10 štátov, 10 členských štátov EÚ. Vysoká predstaviteľka navštívila Kolumbiu v maji, bolo to 25. a 26. maja tohto roka. Stretla sa s viacerými e, predstaviteľmi vrátane e, prezidenta, e, ministra zahraničných vecí, zástupcom ministra pre vnútro a podobne. Bolo mali sme veľmi zaujímavé diskusie o tom, aký druh príspevku by mohla urobiť Európska únia k plneniu dohody. E, celková, celkový finančný príspevok EÚ bude 570 miliónov eur, kam bude patriť zverejnecký fond, ako aj dlhodobé úvery poskytované Európskou centrálnou bankou aj prostredníctvom ďalších nástrojov. Všeobecne možno povedať, že v Kolumbii sa miera zapojenia Európskej únie do e, vykonávania procesu a plnenia dohody stretla s veľmi veľký, veľkou odozvou. Samozrejme sú tu ešte stále mnohé problémy, ktoré bude potrebné riešiť napríklad pokiaľ ide o ešte stále pokračujúce násilie alebo podpora verejnosti pre ratifikáciu dohody po jej uzavretí a ďalej sú tu rôzne ekonomické výzvy hlavný cieľ Európskej únie a jej príspevku bude podporiť e, rozvoj e, predovšetkým na vidieku. Bude teda podpora e, vidieckej ekonomiky, ktorá v dôsledku konfliktu veľmi utrpela. Takisto som sa stretával so zástupcami miestnych samozpráv, e, vlády e, na e, rôznych úrovniach, s guvernérmi jednotlivých provincií a podobne. Myslím, že tu by som mohol prestať a snáď by bolo lepšie, keby som odpovedal na vaše otázky. Ďakujem, pán Gimla prvom rade by som chcela odovzdať slovo um, Ramanovi. Ďakujem. Ja som bol v Kolumbii s pánom Guillaumom pred dvoma týždňami. To stretnutie v Bogote bolo mimoriadne zaujímavé prvom rade by som sa chcel pánovi Gimla poďakovať za jeho úlohu. Európska únia je v tomto mierovom procese oveľa prítomnejšia, než sme si mysleli a preto to rozhodnutie pani Mogherini vymenovať osobitného vyslanca pre tento proces je veľmi dobré. Treba podľa mňa teraz poukázať na dve veci. Poprvé, myslím, že je nevyhnutné dosiahnuť, aby ten mier e, sme mohli zabezpečiť už v najbližších mesiacoch a pokiaľ ide o túto možnosť, e, vidím, že v Kolumbii existuje pomerne vysoká miera nádeje a možno, že by sa mohol tento eh, proces završiť už eh, v júli. Eh, to samozrejme závisí od podpisu mierovej dohody a nemali by nejaké vedľajšie problémy zabraniť e, jej podpisu. Myslím si, že podpis dohody s Farkom je kľúčový a potom e, možno e, postupovať v ďalších krokoch v súčinnosti s ILM, ale to príde až neskôr. V súčasnosti by sme mali všetko svoje úsilie negociačného týmu zamerať na skoré ukončenie konfliktu a podpis budúci mesiac. Čiže toto by mala byť úloha Európskeho parlamentu. A po druhé, je veľmi dôležité, aby referendum bolo úspešné. Sociálna klíma v krajine je totiž veľmi znepokojivá Referendum by malo poskytnúť legitimitu tomuto procesu a referendum by potom mohlo rozptýliť obavy. Ale verejnosť je veľmi citlivá na e, názory e, opozície, vrátane pre, bývalého prezidenta Oribeho, ktorý hovorí, že tie ústupky v mene dosiahnutia mieru sú e, príliš e, veľké, neprimerané a e, to by mohlo ohroziť tento proces a nechcem si ani predstaviť, že by v oktobri alebo novembri tohto roka v prípade referenda v Kolumbii by ľudia povedali nie. Len si predstavte, čo by sa stalo e, z hľadiska legitimizácie pokračovania konfliktu, pretože by mohli zaznievať názory, že ľudia si neželajú mier a toto je desivá predstava. A čo môže v tomto smere urobiť Európsky parlament? Čo môžeme urobiť na to, aby sme presvedčili ľudí v Kolumbii, že mier nie je sice dokonalý, tento mier, ale je to e, mier. Tento proces e, nikdy nemôže skončiť úplne zázračným výsledkom. E, samozrejme sú tu veci, ktoré možno kritizovať, ktoré sú citlivé, ale historická perspektíva. A ja som o tom hovoril aj na stretnutí v Bogote. Znamená, že E, rok 2016 by mal vstúpiť do histórie ako rok, v ktorom sa skončila, skončilo 60 rokov vojny. Čo teda môže urobiť parlament? On... de la señora Valenciano de, de, de Droy. No. A, a anská komunita a teda výbor pre anskú komunitu, ako aj APET plánuje ďalšiu návštevu v tejto krajine. E, mohlo by to byť nejakých 12 či 15 členov EP, ktorí by mali e, vycestovať do krajiny s cieľom podporiť proces e, a snažiť sa hovoriť s ľuďmi Bogota aj inde. A ďalej e, musíme teda urobiť všetko. Počítajme s tým, že by sme mohli dosiahnuť túto dohodu v Kolumbii, Kolumbii že by bol, bolo úspešné referendum, ale čo ďalej? Ehm, Kolumbia si bude vyžadovať obrovské finančné prostriedky na obnovu hospodárstva. Už bol vytvorený zverejnecký fond, budeme musieť hľadať ďalšie spôsoby, ako pomôcť. Už tu máme isté skúsenosti ale do veľkej miery si musíme uvedomiť, že tu ide o budovanie štátu, že sú niektoré časti krajiny, kde možno hovoriť, že štát neexistuje, kde ešte stále e, fungujú tieto e, jednotky e, parku a vytvajú si svoje vlastné svoj vlastný štát. Takže my musíme pomôcť ľuďom nielen využívať pôdu, ale musíme podporovať aj demokratické samozprávy. A v Kolumbii je toho potrebné veľmi veľa urobiť. Na druhej strane krajina má obrovský potenciál, má e, obrovský ľudský kapitál, veľké možnosti a mohlo e, by, mohla by sa stať jednou z najsilnejších latinskoamerických krajín, ale kým sa tak stane, je potrebné ešte veľmi veľa urobiť a pán Gilmour nás veľmi dobre v tomto smere reprezentuje. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem aj vám, pán predseda, za slova, ktoré ste tu nám adresovali. Som veľmi rád, že mám na starosti túto misiu, ktorá prináša nádej. Ja až toľko nádeje nemám, aj keď úpenlivo pracujem na tom, aby tá nádej pretrvala. Ten postup prezident Santos viedol dobre a s odvahou a je tu niekoľko základných prvkov. V našom procese postupe prevládal, prevládal takmer európsky prístup, kedy sa nám podarilo dodržať časové lehoty. No ale netreba si myslieť, že to je iba jeden doplňujúci program. Je tu ďal, sú tu ďalšie sprievodné témy, ktoré treba rozvíjať. čo si neskôr bude vyžadovať veľa časových zdrojov, práce. No a aké je kolumbijské stanovisko? Zdá sa, že sa používajú taktické metódy, avšak nie nutne techniky. Používajú rokovania o miery na to, aby dosiahli svoju pozíciu a myslím si, že je potrebné povedať, že to je posledná šanca My sme to už síce urobili a je dôležité, aby si uvedomili, že naozaj toto je ich posledná šanca, pretože hovoríme tu o strednodobých, dlhodobých opatreniach a tak ďalej. Ale niektoré tieto prvky sú mimoriadne dôležité preto, aby sa nám podalo dopracovať dôveryhodnosti procesu. Ten termín beztrestnosti, či pojem, ten treba z rokovaní vylúčiť. A po druhé, treba vzdelávať, aby sme sa ubezpečili, že v tomto prechodnom postupe sa dopracujeme k tomu, o čo nám ide. Takže niektoré zodpovednosti treba zlikvidovať, veď predsa gerila sa, ne, sa neposadí za rokovací stôl, aby riešila tieto otázky takýmto spôsobom. Chceme eventuálne uznať ich zodpovednosť a pozrieť sa na to, ako môže fungovať integrácia, najmä na politickej úrovni. Pozrime sa na Salvador. Tak, tam sa to tak urobilo. Takže by sme sa nemali báť takéhoto prechodu k politickému prístupu, avšak je potrebné dobehnúť stratený čas. Je naozaj zásadné, aby verejná mienka nepočúvala tých, ktorí im hovoria, že to nebude fungovať. A že FARC nechcú mier a že im ide iba o taktické ciele. Som rád, že pán Gilmore má víziu, ktorá, sa, ktorá je podobná našej, že naozaj eh, mu ide o, o zachovanie nádeje. No a počuli sme pána Chabrigyho a z obidvoch strán sú tu eh, zaujímavé názory a vstupy. No a teraz k referendu. Je potrebné okamžite zakročiť? Ak chceme vyhrať, áno, je jasné, že treba zorganizovať referendum. No a nesmieme to referendum prehrať, to by bola katastrofa. Takže si môžeme predstaviť niečo progresívne, čo sa zorganizuje v príslušnej chvíli a dopracovať sa k politickej dohode medzi rokovacími stranami, ale možno by nebolo nutné okamžite pristúpiť k referendu. Ďakujem, pán Gilmore. Myslím si, že vašu prácu môžeme prebrať. a naozaj budeme úzko sledovať vašu prácu pre kolumbijský ľud. Ďakujem pekne, pán de Grandes. Pani Nibala sa hlasila o slovo, ona je predsedničkou výboru pre Anskú oblasť. Aj sa ďalší ľudia pýtali o slovo, ale dôležité, aby Gilmore, pán Kilmor mal čas na odpoveď, takže vás poprosím, aby ste tie otázky, otázky položili čo najrychlejšie, pretože o 12.30 musíme vyprázdniť sálu a predpokladám, že, že chcete počuť v prvom rade odpovede pána e, nášho, nášho hostia. Áno, ďakujem za slovo. V prvom rade vám veľmi pekne ďakujem za zorganizovanie tejto schôdze. Ďakujem pánovi Gilmorovi za jeho prácu a za jeho príspevok k mierovému procesu. Ja verím tomuto procesu už od začiatku, pretože si myslím, že Kolumbici ho potrebujú. Veľmi dobre vieme, aká je cena za vojnu a musíme e, si dobre spočítať, koľko stojí mier, koľko stojí vojna. Mám na vás konkrétnu otázku. Dokázali ste sa skontaktovať aj s neza- e, mimovládnymi organizáciami? Ako sa v tejto chvíli pozeráte na aktuálnu situáciu? Ako to vníma, ako vníma tento mierový proces e, spoločnosť? Po druhé, politické strany, najmä bývalého prezidenta, prijali veľmi opozitné stanoviská, veľmi rôznorodé stanoviská. Moja otázka teda je, je potrebné podľa vás pracovať s týmito politickými stranami, aby postup v mierových rokovaniach bol zabezpečený? No a po tretie, pokiaľ ide o obete, aká je pozícia obetí v tomto procese? Spolupracujete dostatočne s týmito organizáciami, aby sa postupilo v tomto procese? Existujú špecifické programy? Takže ako meníte zapracovať aj obete do tohto procesu? No a ešte posledná vec, vaša práca v Kolumbii. E, konáte v súčinnosti s viacerými aktérmi, pred e, nedávnom, alebo teda tam už dochádzalo častejšie porušovanie ľudských práv, najmä afrokolumbijskej komunite. No čo si myslíte o tomto? A ako si myslíte, že Európsky parlament môže prispieť k dobrému zdaru tohto procesu? Ďakujem, pani Lodbajler. Ďakujem, pani predsednička. Srdečná vďaka za uh, vaše pôsobenie a za vaše stanovisko. E, moja prvá otázka nadvezuje na otázku predrečničky. E, zaznamenali sme e, že vstúplo nasilie voči zástupcom odborových zväzov, ale tiež politikom. Vraj to ale nie sú paramilitantné skupiny, ale čisto zločinecké organizácie. Ako to vidíte vy? A, a, a to, že stúpol počet týchto útokov, má nejaký dopad na mierový proces? Pretože e, tie rokovania mierové nejako e, mm, ustrnuli. Mm, spomínali ste aj tie e, zásahy do politického života v súvislosti s činnosťou gerily Eh, spomínam si, eh, keď pri legalizácii M19 gerili eh, viac než 13 tisíc ľudí prišlo o život, takže je tam tá pripravenosť k násiliu latentná. A ďalšia otázka. Keď sa uzavrie mier, bude možné aj závažné porušenia ľudských práv na oboch stranách právne stíhať. A moja posledná otázka, keď sa to porovná s inými mierovými procesmi v Kolumbii, mnohé organizácie žien sú tam zapojené do ďalšieho budovania spoločnosti po vojne. Môžete to potvrdiť a ako to konkrétne vyzerá? Ďakujem. Gracias, señora Lockbiller. Señora Rodríguez. Ďakujem, pani Rodriguez. will be very short. The moment of so many conflicts in, in, the, in the world, it's very good sign to... Budem hovoriť veľmi stručne. V rámci týchto všetkých konfliktov je veľmi dobre vidieť, že v Kolumbii dochádza k mierovému procesu, to vzbudzuje nádej, ale ja sa chcem opýtať na súdnictvo. Čo s ľuďmi, ktorí, ktorí spôsobili zločiny proti ľudskosti, aby títo boli odsudení, pretože ťažko je mať nádej v mier, keď e, sa spravodlivosti neučinuje zadosť. Hovorili ste o zodpovednosti a ja som to necelkom pochopila, čo ste tým mysleli. Gracias a todos por su brevedad. Eh, si el señor Gilmore está Ďakujem pekne za vaše otázky a teraz pán Gilmore, máte príležitosť odpovedať. Uh, thank you very much again, uh, chair. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Áno, my sme sa s pánom Harikem stretli v Bogote a máte pravdu, tá príležitosť, na ktorej sme sa, pri ktorej sme sa stretli, EU-americké fórum nám poskytla príležitosť diskutovať o dlhodobej, do, dlhodobom formáte o hospodárskom potenciáli mierovej Kolumbie. No naposledy, keď som bol v Kolumbii, som sa zastavil na troch miestach, kde sme zdôrazňovali e, e, ekonomickú dividendu, ktorá môže pre Kolumbiu vzniknúť v prípade mierovej dohody. Absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali. Teraz je prvá priorita e, do, dopracovať sa k úspešnej dohode s FARC. Európska únia nie je zaangažovaná v samotných rokovaniach, nie sme prostredníkom, tam zohrávajú úlohu kubánska a norská vláda, naozaj robia vynikajúcu prácu, podporujú rokovania, pomáhajú. No a my síce nie sme zaangažovaní priamo v rokovaniach, ale mal som v Havane možnosť hovoriť s oboma týmami rokujúcich a oni mi povedali, čo si myslia, v čom by Európska únia mohla pomôcť aby sa dohoda uzavrela. No a ja plánujem ešte ďalšiu spoluprácu v týchto otázkach. Referendum. Áno, myslím si, že je dôležité, aby k nemu došlo. Dôležité je, aby sa dospelo k finálnej dohode, ľudia videli, čo môžu čakať. Ale poprvé, je tu opozícia mierových rokovaní, ktorá sa podľa mňa prejaví v kampanii na referendum. Ale čo je ešte dôležitejšie, je tu istý nezáujem, dvojznačnosť zo strany niektorej istej časti kolumbijskej spoločnosti a podľa mňa by bolo dôležité aby naozaj bola široká časť kolumbijskej verejnosti zaangažovaná do tohto dôležitého procesu a schválenia. No a politické schválenie, ako aj ľudové Delegácia EU v Bogote vydala viacero stanovisk, kde prejavuje obavy nad nárastom mm, útokov na ľudí, ktorí hája ľudské práva. Ja som o tom špeciálne hovoril s ministrom vnútra a musím povedať, že na mňa urobilo dojem, aký má on prístup pri riešení týchto útokov na aktivistov v oblasti ľudských práv je, sú tu problémy v oblasti presadzovania práva, sú tu problémy aj v oblasti stíhania, ktoré bude treba riešiť. Myslím si, že, to je, že jeden z do, dosahov vyriešenia konfliktu s FARC bude nutno získať droj, zdroje na riešenie týchto násilností. Pardon. Pani Lodbirel tiež hovorila o zástupcoch e, aktivistov pre ľudské práva, stretol som sa s nimi. Pýtali ste sa, kedy dojde k dohode o prímery. To je ča- ťažké povedať, že kedy. Asi by ničomu nepomohlo hovoriť o nejakej časovej lehote, ale myslím, že sme už blízko. Taký dojem som mal keď som hovoril e, s, s vyjednávačmi minulý týždeň, takýto postoj má aj delegácia v Bogote. Je tu jeden špecifický prvok rokovaní, ktorý sa týka otázky rodovej rovnosti a účasti žien. Nielen v samotnom mierovom procese, ale aj v politických výstupoch mierového procesu, čo je podľa mňa oblasť, kde EÚ a niektoré členské štáty by mohli prispieť. No a na záver, pani Rodriguez, vy ste sa pýtali na otázku súdnictva. Ako viete, existuje dohoda o prechodnom súdnictve a myslím si, že je dôležité, aby sme si položili otázku, čo sa pokúšame dosiahnuť. Myslím si, že hlavný cieľ ktorej e, mierové rokovania môžu priniesť, je koniec násilnosti, koniec konfliktu. A ja viem zo skúseností, že keď sa pokúšate ukončiť akýkoľvek e, konflikt, tak treba e, pristúpiť ku kompromisom. Či už ide o otázky spravodlivosti, či toho, ako e, páchatelia, ako s nimi potom bude nakladané. Možno to nebude úplne uspokojivé z pohľadu právnych puristov, avšak sú to presne takéto typy dohôd, ktoré treba uzavrieť, aby sa konflikt ukončil. A myslím, že musíme mať na zreteli, že cena za mierovú spoločnosť Kolumbii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 Kolumbijské veľvyslanectvo sa ešte chcelo vyjadriť. Samozrejme, dávame vám slovo. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Chcel by som sa poďakovať za e, podporu e, zo strany Európskej únie, všetkých inštitúcií, rady, komisie, parlamentu, ktoré ťahajú za jeden povraz a podporujú nás bez ohľadu na politickú príslušnosť. Ďakujeme, že nás podporujete v tejto e, činnosti odvážnej. Je to naozaj tragédia v e, našej krajine, ale blížime sa k politickému riešeniu. Ešte jeden pod, eh, pre vašu informáciu k tomu, čo dnes bolo diskutované. Dnes predpoludním v Kolumbijskom senáte eh, bolo eh, prijaté, mm, bola, bola vedená rozpráva o reforme ústavy Eh, zmena ústavy je potrebná, aby eh, sa dala eh, realizovať dohoda toho mierového paktu a preto Senát túto zmenu uskutočnil a, a, a bola táto zmena prijatá z 52 členov väčšinou, 16 sa zdržali. Viete, že v politike boli tí, ktorí boli za, proti, že aj cez sociálne siete boli prezentované najrozličnejšie názory, ale toto hlasovanie konečne odzrkadľuje našu politickú realitu. Pred týždňom eh, v eh, komore reprezentantov eh, táto zmena ústavy bola takisto schválená veľkou väčšinou 89 k 17. Takže áno, zmeny sa konajú to veľkou väčšinou sú väčšinou prijaté v oboch komorách nášho parlamentu. A ešte jeden bod. Pri tejto reforme ústavy po ostatných dňoch došlo ešte k jednej korektúre. Táto zmena platí okamžite po schválení oboma komorami e, nášho parlamentu čiže od včera vlastne. Ale 6 mesiacov má prezident legislatívne osobitné právomoci na realizáciu legislatívnych zmien e, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dohody z fakt. Takže toto je skrátená lehota na polovicu obvyklej lehoty. A tieto zmeny e, hovoria o tom, e, že Eh, až vtedy nadobudnú eh, eh, tieto zmeny účinnosť, keď sa dosiahne konečná dohoda s FARC. Čiže najdôležitejšie bude rozhodnutie ľudu a bude potrebná väčšina hlasov našich obyvateľov, ktorí potom budú schvaľovať celý balíček aby e, tie špekulácie, ktoré sa vyskytli, sa už neobjavili. My e, teda navrhneme, ako ten proces má vyzerať, aby bol transparentný a dúfame, že kolumbijskí občania e, budú dostatočne rozumní na to a pozitívne rozhodnú. A až potom budú platiť tieto zmeny, ktoré boli v Senáte prijaté. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Dúfame, že e, tá cesta ďalšia bude trochu ľahšia a e, že to bude mať pozitívny dopad na následujúce roky. Ďakujem za vašu prítomnosť.